Good morning. <coughs> Sorry for that. Good morning, dear colleagues. Um, I think it's, uh, we're ready to start now. Uh... Eh, dobré ráno, kolegovia. Myslím, že sme pripravení začať. Dnes máme dvoch ctených hostí na prvú časť vypočutia. Eh, budú mať priestor spoločný. Je tu pán Eckhard Zinke, Zinke predseda Kraftfahrt Bundesamt KBA, vaše meno, nie konkrétne vaše meno osobne, ale názov vašej organizácie viackrát zaznel počas včerajšej schôdze. Veľa otázok, teda pán Life Erik Schulte, vedúci technických služieb TUV Nord Mobilitet. Obaja páni ste prizvali, eh, teda akceptovali túto pozvánku a chceli sme to dať spoločne. Toto bol krátky úvod. Teraz začneme vypočutie. Poprosím e, kolegyne, kolegov, aby oslovili konkrétneho pána, na ktorého chcú smerovať otázky. Aj keď je to vo forme dialógu a nie sú tam nejaké veľké obmedzenia, ale z pohľadu organizačného bude lepšie, keď budete smerovať otázku na či už jedného pána alebo na oboch, ak to bude potrebné. Takže najskôr dám priestor pánovi Tinkemu. Na úvod ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, pani poslanci. Vítam, e, zdravím vás a takisto sa e, chopím príležitosti a krátkosti predstavím náš úrad, ako už bolo spomenuté Edgar Cinke. E, narodil som sa v 54. v prekrásnom meste Hamburg a na čele KBA tohto úradu som už od polovice roku 2004. Kraftfahrt Bundesamt to je nadriadená najradený úrad eh, v rámci hierarchie ministerstva, spolkového ministerstva pre dopravu a digitálnu infraštruktúru. Máme asi 950 zamestnancov. V princípe sme známi v Nemecku z dôvodu eh, vedenia toho veľkého registra, tzv. Vereinigungsregister, kde sú zaznamenané všetky dopravné prestupky spáchané v Nemecku Okrem toho vedieme aj centrálny register motorových vozidiel. Všetky vozidla, ktoré spadajú pod, pod povinnosť, alebo ktoré, na ktoré sa vzťahuje povinnosť homologizácie a registrácie, tie sú u nás uvedi- e, registrované, aby som e, načetol nejaký rozmer, hovoríme o viac ako 60 miliónov vozidlách. E, našou snahou je byť centrálnym poskytovateľom informácií, komplexné informácie ohľadom eh, motorových vozidiel a ich užívateľov a vlastníkov. A tým pádom máme aj oddelenie pre štatistiky, eh, ktorý vedie takýto veľký register a potom eh, k nemu zverejňuje aj tie patričné štatistické informácie. V tej súvislosti, kvôli ktorej sa stretávame dnes, je samozrejme dôležité spomenúť, že máme aj oddelenie pre technologické záležitosti motorových vozidiel, ktoré sa týka aj typového schválovania všetkých vozidiel alebo samostatných technických jednotiek alebo technických častí vozidiel. A aby som to ešte v krátkosti uviedol na pravú mieru, minulý rok sme asi 20 tisíc typových schválení vydali vrátane, toho, vrátane teda nosičov, strešných nosičov a prívesných vozíkov Ďalej máme na starosti aj niektoré stiahnutia produktov z dôvodu dohľadania nad bezpečnosťou produktov, ktoré spadajú do našej pôsobnosti. Toľko len ako krátky úvod k mojej osobe a k úradu Kraftfahr Bundesamt. Ďakujem pekne a teraz hneď dostane slovo pán Šulte. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci mnohí z vás poznajú TIF, čo to znamená, ale ja v krátkosti ešte spomeniem, čo robíme a približím našu činnosť. Moje meno už bolo spomenuté, vediem technické služby v rámci TÜV Nord Mobilitet. Tá skupina TIF Nord počtom viac ako 10 tisíc zamestnancov je jeden z najväčších technických monitorovacích orgánov, ktorí analizujú, skúšajú, centralizujú nezávislým spôsobom koncern so svojím hlavným sídlom v Hanoveri e, celosvetovo pôsobí v 70 krajinách e, v oblasti ako servis, mobilita, letecký priestor. Značka TIV viac ako 140 rokov už globálne zastupuje bezpečnosť, neutralitu, spolahlivosť. Obchodná oblasť mobility, ktorú zastupujem aj ja, má asi 2500 zamestnancov, 320 miliónov bol e, obrat ročný v roku 2015. My e, riešime veci, ako je periodické testovanie, skúšanie a tak e, už v samotnom roku 2015 len v Nemecku 2,9 milióna zákonom stanovených skúšok prebehlo, alebo testov prebehlo na tých vozidlách, ktoré boli povolené v premávke za účelom zistenia ich bezpečnosti. Okrem toho ešte TFM Nord Mobilitet patrí k e, popredným orgánom v rámci Európy, ktoré, pokiaľ ide o nové technológie a zavádzanie takýchto nových technológií a e, zaoberáme sa otázkami ako CO2 emisie, energi- spotreba energii, bezpečnosť systémov dopravy. V rámci homologizácie TIFNOV Mobilitet ako technická služba dbá na dodržiavanie technologických, technologických stanovených hodnot v rámci vozidel. Do toho spadajú aj hodnoty emisí v rámci procesu schvalovania. Technická služba je menovaná z úrovne KB ako aj z úrovne norsk, eh, holandského orgánu dopravného NDV. NDV a v um, Ženeve došlo k modifikácii niektorých pravidel, ktoré sa týkajú našej činnosti. Toľko na úvod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Krátke úvody. Veľa otázok určite vystane. Najskôr spravodajce. Spravodajcovia. Ďakujem pekne. Aj e, chcem ja byť stručný aj keď niektoré z týchto vecí sú len dôležité. V jednej z vašich odpovedí o tom, že prečo e, výrobcovia e, vypínajú ten systém e, filtru emisí pri určitých teplotách, ste povedali doslova, že sú to výrobné tajomstvá, preto nemôžu byť zverejnené. Prosím vás, toto je vyšetrovací výbor. Bol by som rád, keby ste nám mohli viacej vysvetliť k tomuto tvrdeniu. Mohli by ste, pán Zalba, povedať, z ktorého na pánov smerujete otázku, alebo chcete obidva, aby odpovedali asi na oboch? Je dôležité, aby vedeli sa zariadiť. Či na oboch smerujete tú otázku? Dobre. Ďakujem pekne. Jednotlivé komponenty, ktoré z pohľadu skladby samotného motora, ako aj ktoré sa týkajú hodnot ktoré, alebo teda úrovni, ktoré vychádzajú z motorovej jednotky, tie sa odvíjajú jednotlivého technického, technického úrovne a tie sú všeobecne známe a aj ich e, fungovanie alebo efekt, čo nie je všeobecne známe a čo patrí aj k obchodným komerčným tajomstvám každého výrobcu je, ako je uplatňovanie jednotlivých systémov sú skutočne nastavené. Hovorím teraz o systémoch e, na CO2 emisie, či už v rámci motorovej jednotky, alebo posledne mimo toho, alebo teda nejaké filtre tých častíc, alebo v súvislosti aj s oxidmi dusíka. Tu hovorím o NOx, špajcher, katalizátoroch, teda o tých NOx katalizátoroch, respektíve o najnovších SCR systémoch e, s trakovaním AdBlue kvapaliny ale v každom jednotlivom vozidle, v každej jednotlivej sérii e, nejakého vozidla. Toto sú veci, ktoré nie sú verejne známe. To je presne to know-how, ktorý každý jednotlivý výrobca zakomponoval do svojich vozidiel a preto sa to radí k veciam, ktoré spadajú do obchodného tajomstva. Ja, ich kann mich den Ausführungen von Herrn Zinke im Prinzip... V princípe sa môžem len pridať k tomu, čo povedal pán Cinke. Skutočne je to tak, že taký podrobný pohľad e, do tých jednotlivých technických, alebo teda do, tých, do tej stratégie, alebo do, do tých technických záležitostí v rámci tohto procesu nie je možný. Je to tým pádom známe. Ďakujem pekne. Ja mám otázku na obidvoch. E, e, včera nám podali z talianského ministerstva, že je o opravu tých e, rozdielov, ktoré existujú, e, tie emisie a o ich e, úpravu ako spôsob na ochranu motora. Považujete to za rozumné? Nie je na mne nejakým spôsobom posudzovať vyhlásenia iných ale pokiaľ ide o ten celkový celkovú koncepciu tých vypínacích zariadení, tak ako sú nazývané, a tým vzťahom, či je takéto vypínacie zariadenie, či je zákonné alebo nezákonné. Na základe nie, nie vždy jednoznačnosti, nie vždy existujúce jednoznačnosti je možné, že vznikajú rôzne aj interpretácie z pohľadu možnosti používať takéto zariadenie. Äh, Odpoveď na otázku sa mi ťažko formuluje, nakoľko nepoznám presne kontext. Ťažko sa mi to teda tak tomu vymedzuje, ale je to naozaj tak, že aj z pohľadu, z pohľadu nejakej vnútromotorovej jednotky, pokiaľ ide o riešenie CO2 emisí, sú tam isté konflikty, interné konflikty a takisto je tam aj interakcia medzi jednotlivými komponentami ktoré sa týkajú merania emisí, tak hodnotíme vašu otázku. A potom v každom jednotlivom prípade sa treba pozrieť, v akej integrácii, interakcii medzi akými motorovými jednotkami, alebo teda jednotkami na meranie alebo úpravu CO2 emisí dochádza. To je analýza alebo sledovanie na úrovni jednotlivých prípadov, nedá sa to generalizovať. Tam treba sa pozrieť presne, aké súvislosti tu vznikajú a tie sa potom dajú príslušne vyhodnotiť. Much, Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel sústrediť na štúdiu KBA, ktorá bola zverejnená na začiatku tohto roka. Ja by som teda smeroval otázku na pána Cinkeho. E, výsledky boli pomerne zdrvujúce. Emisie boli viacnásobne nad rámec tých e, hodnot NEDC testov NADC testov, 491 mg na kilometr, trikrát toľko asi e, Euro 6, e, teda Euro 6 tejto normy e, nákladné vozidlo. To je pomerne značné. Otázka moja preto je, toto nie je zrejme pre vás novinka, nejaká nová informácia. Už ste určite mali nejaké podozrenia, že na, sam, na v rámci premávky tie autá vypúšťajú oveľa viac emisí ako v rámci testovacích podmienok Robili ste testy, ktoré, ktorých výsledky boli zverejnené v apríli tohto roka, ešte pred septembrom 2015. Robili ste niektoré tieto testy pred septembrom? Ďakujem pekne za otázku. Predtým sme sa obmedzili na to, a čo sme teda museli riešiť, e, to, čo diktovali tie európske harmonizované predpisy, ktoré sa týkajú typového schvalovania a to, čo bolo známe nám ako orgánom a ostatným oddeleniam vrátania technických služieb, to, čo sa nás týkalo, čo nám bolo predpísané. Už istý čas je to aj známe v odborných kruhoch, že tie hodnoty, ktoré boli namerané v rámci NADC, porovnaní s tými hodnotami, ktoré sa vyskytujú v samotnej premávke, cestnej premávke, že je tam samozrejme rozdiel, môže tam byť rozdiel, a teda je aj rozdiel. A v neposlednej rade aj z tohto dôvodu, na to, aby sme to tu rozlišili, rozdelili, aby sme tomu zabránili a aby sme išli e, cestou, ktorá sa viac približuje transparentnosti a viac sa približuje tej reálnej situácii, práve preto v rámci viacročného vývoja RDE systému. Prepašte, že prerušujem, ale v, v rámci vyšetrovania z apríla ste skopírovali výsledky testov NADC z cestnej premávky, aby ste sa vyhli tomu, že tie, tie auta mali takéto teda v tých testovacích cykloch výsledky a tie ste potom zverejnili tu nad rámec typového schváľovania máte aj povinnosť vyšetrovať, či výrobcovi aut klamú v tých testoch, tak ako tomu bolo od začiatku e, nariadenie v roku 2007. To je e, vynikajúci spôsob, ako odhalovať takéto vypínacie zariadenia a niekoľko, tak si našli niekoľko takých. Urobili ste takéto typy testov, pretože to nesúvisí s RDE, to je len preklopenie takýchto výsledkov testov z NADC na cestné podmienky, podmienky na cest, cestné premávky. Robili ste to aj pred 2015. septembrom? My sme sa dostali do stavu, kedy môžeme realizovať takéto dodatočné testy e, len z dôvodu jedno, veľmi jednoduchého, prozaického, že sme vedeli, že isté aplikácie nemenovaného výrobcu môžu byť nespolahlivé, respektíve boli nespolahlivé a z tohto dôvodu, nakoľko sme vedeli, v akom technickom spektre, a síce v tom spektre čas versus teda čas lomené rýchlosť, tá aplikácia nejakým spôsobom e, upravuje tie hodnoty. A tu sme dokázali veľmi špecificky nastaviť testovacie podmienky, aby sme zistili, či tá aplikácia bola vyvinutá za účelom NADC testovania Opäť sa ospravedlňujem, že vás prerušujem, ale to všetko bolo po septembri 2015, ale už roky predtým ste vedeli o rastúcej diskrepancii. Realizovali ste preto takéto typy testov už predtým, aby ste sa snažili odhaliť nejaké vypínacie zariadenie, respektíve iné triky, ktoré robia výrobcovia na to, aby obišli tie, alebo oklamali v tých testoch. Robili ste to pred 2015. septembrom a ak nie, tak prečo nie? do konca septembra 2015, e, presnejšie povedané, e, do konca týždňa 18 9, 18. 19. septembra 2015 som nemal žiadnu vedomosť o tom a dokonca ani žiadne indikácie, náznaky o tom, že v optovilnom priemysle by boli nespolahlivé takéto vypínacie zariadenia, ako sa neskôr objavili v prípade Volkswagenu a tým pádom aj odpovedám na vašu otázku. Nemali sme žiadny poput, žiadny podnet, teda bez Američanov by ste o tom nevedeli. Aká je skutočne to vaša úloha ako orgán na typové schvalovanie? Vy to máte predsa, vy viete, že tie diskrepancie v tých nameraných hodnotách stále rástli a rástli. Nebola to jedna z vašich povinností zákonom stanovených urobiť skôr to, čo ste urobili potom, až po septembri 2015? úloha alebo pôsobnosť KBA a Kraftfaber pokiaľ ide o typové schvalovanie a ich dosledovanie, to je upravené v harmonizovaných právnych predpisoch EÚ. Je to jasne vymedzené a sme teda obmedzení na realizovanie testov NADC. Samozrejme, ak sú náznaky alebo informácie, ktoré sme však nemali, že existujú nejaké klamlivé alebo zavádzajúce aplikácie alebo že sú nejaké takéto zariadenia, ktoré takto nezákonne upravujú hodnoty, tak až potom v takomto momente môžem pristúpiť k ďalším krokom. Okrem toho chcem ešte poukázať na to, ako ste aj vy správne poznamenali, že sme mali testy a nemálo. Z tých 8 testov sa len, len, len 5 teda, teda, až 5 bolo na ceste v rámci cestnej premávky. To boli systémy tzv. PEMS, Particle Emission Measurement Systems. Pokiaľ ide o oblasť e, osobných vozidiel, tak 2-3 e, roky e, je možné ich realizovať. Len, ešte len 2-3 roky. Predtým neexistovali, neboli k dispozícii. Čiže tie e, testovania toho, čo sa dialo skutočne v cestnej premávke, neboli predtým horizontom 2-3 rokov možné. A podľa môjho podľa mojich vedomostí EPA tiež neprišla na tieto veci. Bol tam, bol tam nakoniec samotný výrobca, ktorý nakoniec pripustil existenciu takéhoto niečoho. Ďakujem pekne. Pán Karens, chcem doplniť otázku môjho kolegu. Vy teda vravíte, že vy ste nevedeli o žiadnych e, nezákonných e, vypínacích zariadeniach pred septembrom 2015. Ja to postavím ináč Nehovorím teraz, nepýtam sa vás na nezákonné zariadenia. Boli ste si vedomí výrazných diskrepancií medzi emisiami, emisnými hodnotami, ktoré nameriavate v laboratóriách a tých hodnotách, tými hodnotami, ktoré sa objavovali mimo laboratórií. Nevravím o tom, že je to nezákonná aktivita, ale každopádne boli ste si vedomí veľkého rozdielu v tých výsledkoch pred septembrom 2015, ten istý časový rámec, na aký sa pýtal pán predo mnou nie v rámci, už nie v rámci pôsobenia, terajšieho pôsobenia ako riaditeľa KBA, už ako vodič normálneho pozorového vozidla som vedel, že v závislosti od toho, ako jazdím s mojim automobilom, tak od toho sa odbierajú emisie, ktoré vznikajú. A ja ak teda môžem to ináč povedať, ak ste si to uvedomovali, či už ako šofér alebo z iných dôvodov, urobili ste niečo na to, aby ste dali niekomu na vedomie potrebu veci meniť? alebo vy sa len riadite tými pravidlami, viete, že sú zbytočné a no, teda ignorovali ste, sa, ignorovali ste to, alebo ste napísali niečo nejakej komisii alebo vláde, parlamentu. Čo ste urobili s týmto poznatkom? My ako nadradený orgán eh, v rámci toho rámci tej hierarchie a v rámci teda ministerstva dopravy a digitálnej oblasti našou úlohou je zabezpečiť eh, prísne uplatňovanie legislatívy v tejto oblasti. Dobre, eh, vy máte stanovené úlohy, vy ste tie stanové úlohy eh, naplňali, vy ste sa nesnažili nejakým spôsobom vybočiť z tej línie, to je v poriadku, nie je to celkom v poriadku, ale chápem to E, ďalšia otázka. Mohli by ste vysvetliť vzťah e, medzi typovým schvalovaním, ktoré robíte na úrovni KBA a medzi tým typovým schvalovaním v rámci TÜV Nord? E, kto má zodpovednosť a kto robí ten test? Má KBA laboratória? Alebo máte len ľudí, ktorí podpisujú a štemplujú dokumenty a niekto iný vykonáva tú reálnu prácu? Kto zodpovednosť nesie? Kto tú prácu realizuje? To celé konanie je koncipované tak, že keď testujeme nejaký systém alebo nejaké auto, ktoré má prísť na, kr- na trh a prechádza to nejakým vývojom, tak sa potom podľa špecifických technických e, predpisov, či už medzinárodných alebo európskych, testuje toto auto, prípadne systém. A potom poverenec KBA spolu s technickými podkladmi, ktoré poskytuje výrobca cez technickú službu to zrealizuje. Čo sa týka tých technických služieb, tak tie sú menované špolkovým e, úradom KBA v priebehu akreditácie sa preberujú kvality a odbornosť, aj know-how a pravidelne sa auditujú. Keď nejaký výrobca spolu s dobrostaním nami menovaný, menovanej technickej služby nám predloží podklady, tak potom preverujeme tieto doklady ako obsahovo, tak aj z hľadiska tých dobrozdaní, ktoré sa v nich objavujú a potom, keď sme presvedčení, že technické predpisy e, boli, čo sa týka tohto vozidla, splnené, tak v podstate je toto pre nás uzavreté. Neviem, či vám nerozumiem. Proste nerozumel som vaše odpovede. Asi už neviem po nemecky. Takže kto nesie zodpovednosť KBA alebo TÜV? Kto konkrétne? zodpovednosť za túto technickú skúšku má KBA. A vy, ako tento úrad, ktorý nesie toto, túto zodpovednosť a má aj tieto právomoci, máte vlastné laboratória? Alebo sa to všetko outsourcuje, alebo dáva sa to ako zadanie inam? Nemáme vlastné testovacie zariadenia, respektíve prevádzky. To znamená, že testy sa zadávajú externe technickým službám, alebo e, aj u výrobcu, alebo sú zadané našim úradom. Čo sa týka tohto prípadu a vyšetrovania, tak sme to zadali externe podľa vlastnej voľby. Ja by som k tomu tiež ešte niečo doplnil k tejto odpovedi, aby ste mali plnú odpovedať. Neexistujú žiadne eh, prepojenia medzi týmito technickými službami a KBA z môjho hľadiska. Máme spolu s ďalšími štátmi, tak aj v eh, Spolkovej eh, republiky, že je určité prepojenie e, týmito testovacími zariadeniami a e, príslušnými orgánmi a my zadávame e, technickým službám túto úlohu s tým, že majú jasne definované svoje úlohy, čo majú a čo nemajú robiť a máme potom e, ďalšie úrady, ktoré udelujú vlastne to povolenie na základe tých e, údajov, ktoré poskytnú technické služby. Ďakujem, pán Šulte, pán Cinke. E, mám ešte nejaké otázky. Chcel by som sa opýtať prv. V roku 2016 došlo k rozhodnutiu Zemského súdu Išlo o to, že niekto, kto si kúpil Audi, ho vrátil na, základu, na základe tohto škandálu a bolo mu dané súdom za pravdu. A keď sa pozriete na zdôvodne rozsudku na strane 30, KBA pri pôvodnom schvalovaní typu zamietol toto vozidlo a ani potom nebolo vyhovené požiadavkám. Čo na to poviete? To mi neprisluší. Rozhodnutia súdnej moci mi neprisluší hodnotiť v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom. Poznám aj iné súdne výroky z Nemecka, ktoré nepotvrdili niečo také. Okrem toho, vyzerá situácia nasledujúco. Keď máte súdne, proste súdne schválené e, metódy testovania nie sú vôbec možné. To, keď sa vrátime k tomu, čo sa odohralo v minulosti, napríklad e, mali sme tu pana Tajane, ktorý bol e, komisár v tej dobe a v júli 2012 rozoslal list, ktorý vyzýval príslušné orgány, aby posilnili dohľad nad trhom, dozor nad trhom. A bol tento list, e, ktorý poslala panu Rösslerovi, e, doručený na KBA. O tom nič neviem, nie je mi nič o tom známe pretože vy ste vlastne príslušný orgán. Ide o schválenie typu alebo povolenie typu a to, že sa k vám tento list nedostal, alebo táto výzva, tak to je naozaj prekvapujúce. Je to tragické. Musíme si položiť otázku, prečo ministerstvo do toho nezapojilo vás, keď ste príslušný orgán. Čo sa týka roku 2000, 2008, bol predložený koncept na nákladné auto a Ministerstvo životného prostredia túto koncepciu predložilo ďalej e, s tým, že by sa malo, mal zorganizovať rozhovor e, tak, aby ste boli účastní tohto konania. Došlo k takýmto rozhovorom alebo k takýmto rokovaniam? Už celé roky podľa všetkého nie ste, nie ste zapojení do základných rozhodnutí. To nemôžem potvrdiť, pretože ehm, jediné, čo môžem povedať na tie konkrétne otázky, ktoré ste položili, je, že my o tom nie je nič známe. Tak v tom prípade sa treba spýtať pána ministra, prečo ako vy, príslušný orgán, nemáte o tom žiadnu známosť. Čo sa týka e, sankcií podľa článku 13 e, e, nariadenia z roku 2015. Čo vy na to? Máte určité výnimky, ktorými sa treba riadiť? A ja sa pýtam, že či e, bolo jasné koncernu, že niečo nie je v poriadku. Došlo aj k nejakým sankciám v rámci Nemecka pred tým prípadom, e, na ktorý ste, e, ktorý ste spomenuli, nie. Čo sa týka tohto prípadu, o ktorom sa hovorí, tak sme okrem medzinárodných, e, právo museli vyhovieť aj právu vnútroštátnemu a už v polovici oktobra vlaňajšieho roka sme prijali opatrenia, kde sa schvalovanie typu prepojilo s tým, ktoré autá nesplňajú požiadavky. Jednoducho, keď niečo, niekto robí niečo, dajme tomu neobvykle, a keď sa to odhalí, tak väčšinou dostane sankciu, aby sa to už neopakovalo. Ja z hľadiska efektu sankcie považujem za účinné, že príslušný produkt sa už nemôže objaviť na trhu a v rámci toho povolávacieho alebo schvalovacieho procesu musí dojsť k e, zákazu. A keď teda takto, keď dôjde už v poriepehu schvalovacieho procesu k zákazu, tak to je svojím spôsobom sankcia. Znamená to, že bol urobený určitý E, krok, e, lebo došlo k určitému pokroku. Ďakujem vám zatiaľ. E, želám vám dobré ráno, pán Cinke. Ďakujem, že ste sa dostavili. A ja mám niekoľko otázok. Vy ste v jednej odpovedi poukázali na to, že chýba jasné, chýbalo jasné určenie alebo jasný popis preto, aby sa mohlo rozhodovať o tom, či splňuje výrobca Eh, predpisy. Tým ste ale nemali na mysli Volkswagen, alebo áno? Pán Henkel, Volkswagen to je konkrétny prípad. Keď budem hovoriť o žalobách a o normách, keď je jasná nejaká norma, nejaký predpis a ten predpis sa interpretuje, keď sa komentuje. Ja myslím, že to mi celkom aj stačí. Ja chcem konštatovať do protokolu. Keď je niečo nedostatočne presné, nedostatočne určité, pamätám sa na podobnú odpoveď komisára Verhoegena, tak myslím, že je dôležité, aby sa to upresnilo. ak to ležalo na nedostatočnej presnosti vyjadrenia Európskej komisie a bolo, sa to, bolo to možné rôzne interpretovať, či už to išlo o Volkswagen alebo nie, ukázalo sa, že Fiat E, bol, e, mal e, typ, ktorý po 20 minútach prevádzky vlastne vypínal. To, mal proste to vypínacie zariadenie a zapojilo sa po 20 minútach po tom, čo začalo auto fungovať. A je toto niečo podobné tomu, ako manipuloval auta Volkswagen? V tom konaní, ktoré ste, e, ktoré ste citovali, ide o e, proces, ktorý ešte beží. Takže k tomu sa vyjadriť nemôžem. Nicme, e, viac, nech ako chce. Dostali sa k nám indície a my sa musíme na ne veľmi dobre pozrieť. A keď sme sa na ne aj pozreli, tak sme zistili, že v tom prípade, na ktorý ste poukázali, a preverili sme to, že skutočne po zhruba po 20 minútach skutočne sa drasticky vypínalo, čo sa týka emisí. V tom katalizátori, ktorom, ktorým prechádzajú um, výfukové plyny a čistia sa, takže tieto cykly sa po niekoľkých cykloch náhle zastavovali to považujem e, za vážne. Okrem toho, že sa drasticky zvýšia emisie dusíkových plynov, tak to pra- samozrejme aj formálne nevyhovuje predpisom. Údajne sa Vraj sa talianské úrady stavajú na zadné, čo sa týka tohto prípadu. Na základe toho, čo sme zistili my, tak príslušné talianské úrady, ktoré sú zodpovedné, alebo orgány, ktoré sú e, zodpovedné za tento prípad, keď, sa, keď boli zoznámené s vecnou podstatou, tak sa teraz ocitajú v tej časti vyšetrovacieho konania, ktoré prebieha v spolupráci s Európskou komisiou. A e, usilujú sa o očistenie, ale ešte je to stále v procese. Ja mám otázku na pána Cinkeho. Konkrétne. Opäť e, sa to týka. Aké sú vaše úplne konkrétne právne záväzky čo sa týka schválenia typov NAD, podľa NADC. Je totiž povinnosť uplatňovať článok 5 nariadenia, kde ide o obvyklé použitie, zvyčajné použitie a ide o zákaz e, používania vypínacích zariadení a preto je povinnosť skúmať, či sú podľa testu NADC veci v poriadku. Nie je toto vaša zákonná povinnosť? Keby sme boli bývali, o tom vedeli a tá podmienka, ten pod, kondicionál je tam dôležitý. A či je to pripustné alebo nie. Jednoducho, keď sme o tom boli bývali vedeli, tak by sme mohli e, za tým ísť. Tie indície sa do tej doby neukázali v žiadnom inom prípade. Ešte raz sa spýtam, v tom nariadení je článok. Článok číslo 5 a pod ocekom 1 sa hovorí o abnormálnom používaní, kde ešte aj v oceku 2 sa explicitne hovorí o tom, že je zákaz používať vypínacie zariadenie. Vy ste povedali, že ste nemali žiadne indície. Tak kto to teda mal kontrolovať? Existuje nejaký verejný orgán, ktorý by kontroloval e, výrobcov, pokiaľ to teda nie ste vy, podľa svojich slov? Keby sme boli, mali indície, pretože e, mali sme ten e, prípad FCA, tam sme tie indície mali a išli sme, vyšetrovali sme to E, pán poslanec, existuje veľa typov, aspoň teoreticky mysliteľných typov takýchto vypínacích zariadení. A ten odsek, ktorý citujete, e, hovorí o tom, a opäť sa vraciam k tomu, ako presne znejú tie normy. táto norma sa dá interpretovať veľmi široko. Prepačte, že vám skáčem do reči. Keď, by ste šli, keď pôjdete po ulici a niekto sa vás e, spýta, čo to je abnormálne použitie, ide o e, laboratórium alebo ide o prevádzku na cestách. Viem si predstaviť, ako by ste odpovedali, ale nemusíme pokračovať v tejto otázke alebo debate čo sa týka testov z tohto apríla, z tohto ročného apríla, už ste sa zamysleli na tom, nad tým, či homologácie, ktoré ste na základe týchto testov zrealizovali, už skôr, že ich budete rušiť? Keď sme volili vozidla, ktoré e, budeme skúmať, tak sme viac alebo sme vytvorili viac alebo menej e, reprezentatívny výber z toho, čo je na trhu nemeckom a tie sme preskúmali. A toľko teda k tomu výberu typu. V iných prípadoch sme e, mali ešte e, v iných prípadoch to skúmali iné úrady v iných krajinách ktoré, schvalujú, ktoré majú za homologáciu. A veľmi intenzívne sme viedli rozhovory so všetkými, ktorí e, toto skúmanie realizovali a v niekoľkých prípadoch sme kategorizovali vozidlá a viedli sme rozhovory aj s výrobcami. A Konštatovali sme, že potrebujeme znížiť konečné emisie e, dusíkových zlúčenín a zlepšiť dopad na, dopad na životné prostredie. Homologácie, za ktoré ste boli zodpovední, u ktorých sa neskôršie ukázalo, že tá homologácia nebola oprávnená, že ste vlastne nemali nikdy tú homologáciu schváliť. Nebol to pre vás dôvod na to, aby ste okamžite homologáciu stiahli? Ja si viem predstaviť, že dáte nejakú dobu k dispozícii, ale príde mi ako logický dôsledok, že keď ste, vydali homologáciu neoprávnenie, že ju stiahnete e, okamžite. to by bola jedna z možných sankcií, respektíve to by bolo jedno z možných opatrení, keby sa konštalo, konštatovalo, že bolo e, použité nepripustné zariadenie, ktoré manipuluje s výfukovými plynami, respektíve emisiami. Aby som si to ujasnila. Takže vy ste neuvažovali o tom, že by ste stiahli homologizáciu. Čo sa týka Volkswagenu, sme mali vedľajšie rozhodnutie, podľa ktorého bolo treba zmeniť software tak, aby sa to neopakovalo. A čo sa týka nového neregulárneho softveru, bolo treba najskôr zaistiť, aby emisie boli v poriadku a aby vyhovovali e, európskym predpisom. To je vážne. Dobré ráno. Ja mám ešte zásadné otázky k tým skúškam. E, vy ste e, v e, rozhovore v Flensburgskom denníku v 2015 povedali, že skúšky na cestách sú nereálne, pretože tieto informácie sa nedajú získať a zároveň boli aj skúšky v USA, ktoré ináč prebehli a boli tam aj prvé e, upozornenia e, z, od ochranárov, že tam niečo nesedí, nepasuje a vy ste však e, pri tom ostali a vy ste povedali, že nie, teraz to robíme ináč. Máme, získali sme dva zaradenia PEMS a teraz sa vydáme inou cestou. Pre mňa je tu najprv otázka, že ako dlho ste sa držali e, tohoto stanoviska, že e, nezískate žiadne štandardizované informácie, pretože laboratórne testy e, nie sú vhodné pre test na cestnej prevádzke. Ako to chcete vyjasniť, že prečo máte teraz iné stanovisko? Pretože iní to objavili v USA, alebo ako si to mám vysvetliť? My v USA E, máme iný právny systém a iné predpisy k normám výfukových plynov. A v dôsledku toho tam máme iné podmienky, čo sa týka techniky motorov. Bez ohľadu na to, už dlho som v minulosti nemal žiadne overiteľné objektívne testovacie konania a e, žiadne potvrdenie o tom, ako sa zadefinovať, ako ich zadefinovať tak, aby sme mali porovnateľné a opakovateľné a reprodukovateľné výsledky, aby sme získali. Pri PIMS to platí aj pre e, postup prostredníctvom PIMS v RDS som to zadefinoval. Doteraz e, to e, nebolo a e, tie skúšky, čo vykonávam v cestnej premávke, tak to je jeden z nevýhod toho systému, že tam to ovplyvňuje aj počasie, aj vlhkosť a práve um, tieto majú vplyv um, na výfukové plyny a podľa vonkajších podmienok sa tieto neustále menia, tie výfukové plyny a preto je ťažké tieto uh, porovnať. A to je uh, dôvod uh, tých uh, meraní, uh, že tam mám reprodukovateľné podmienky. Test. Ďakujem, no aj tak teraz zostanem v kontexte s texte podľa toho naredenia 50, 57 2007 e, sa hovorí, že vždy e, sa majú vykonávať e, tie overiteľné skúšky a koľko ste ich vykonali a takými akými výsledkami, ak ste žiadne nevykonovali, tak je potom niekto iný, okrem vás, napríklad v Nemecku, kto by zistil, že nastal podvod, tak ako v prípade Volkswagenu? Hätten, hätten wir auch keby sme e, mali indície alebo podozrenia, tak by e, sme ich e, skúmali, tak ako aj sme skúmali tie podmienky po septembri, aj v budúcnosti ich budeme skúmať. A keď máme podozrenie alebo upozornenie o tom, že niečo nie je v poriadku, tak my samozrejme takéto prípady skúmame. No musím, musím sa opýtať, že len ak dostanete upozornenie, tak robíte kontrolu. Ak nedostanete um, žiadne upozornenie, tak eh, nemáte potom povinnosť alebo možnosť vykonať kontrolu? Äh, A tá homologizácia TIF e, je význačná tým, že aj e, pre e, orgán, aj pre tu povodovací orgán a skúšobné miesto sú tu povinnosti kontroly, takže sa tam musí do kázať, že tie výrobky, ktoré sú sériovo vyrábané, E, naozaj splňajú aj e, a sa zhodujú s tým výrobkom, ktorý bol homologizovaný a to platí aj pre nové vozidlá. A mm, tu e, musí výrobca vyrábať, predkladať takéto osvedčenia, musí ich ten overovací orgán preverovať a v odvodených prípadoch aj premeriavať Pravidelne pri veľkovýrabách my toto preverovanie COP sa robí za našej e, prítomnosti. A okrem e, toho e, má výrobca aj e, povinnosť tzv. in-use compliance e, predložiť a zabezpečiť. To znamená aj pri autách, ktoré už e, sú e, dlho na trhu musí sa zabezpečiť účinnosť tých systémov, eh, ktoré eh, sú relevantné eh, pre homologizáciu a mm, táto neustále dokazovať. Aj toto skúma a dozoruje homologizačný orgán. To znamená, že aj mimo homologizácie táto kontrola prebieha. Äh, Teraz pani Rebecca Harms sa mala pýtať, otázky za zelených, ale ona niekde ostala v zápke, tak pán Erduk položí otázky za zelených. Um, ja mám len faktickú pripomienku. Ehm, ehm, je smutné počuť, že kolegyňa je e, v zápche, ale my všetci máme zodpovednosti a povinnosti a keď to nie, tak eh, by sme mali preskočiť ináč. Prečo by sme eh, nemali ehm, dávať otázky? Pán Karem, je to ťažký týždeň pre všetkých a skupina zelených je malá skupina, keď to eh, nie je nikto kto by nahradil pani Harms, ja nevidím problém, že prečo by kolega z inej politickej skupiny um, položil otázky za zelených. Uh, takže prečo? Máme na to čas, my dodržiame eh, náš eh, časový eh, harmonogram. My sme vyšetrovací výbor, my fungujeme ako tým a ja som v týchto veciach pružná aj voči vašej skupine. Vy ste kládli otázky vášho spravodajcu, hoci na to nebol časový interval, tak dobre, ak myslíte, že to je dôležité, tak to necháme, no myslím si, že je nešťastné, ak nemôžeme fungovať takto. Yeah, but why... I think in an inquiry committee it's not... Myslím, že vo vyšetrovacom výbore nejde len o politické skupiny, ale ide o spoluprácu. A pokiaľ máme čas, pokiaľ máme mm, časový problém, by som to neumožnila, ale ja dodržám čas stále. Keď z toho budete robiť veľkú vedu, tak to neurobím. Preveríme si e, to medzi koordinátormi a tým pádom už e, končíme prúzny prístup voči ľuďom, keď sú v zápche alebo pri neskôr ja to zi e, robím a ide o to, aby sme boli spravodliví voči všetkým. Prepačte, ja, ja som e, nechcel, aby ste to brali emočne, ale myslím si, že keď nikto zo zvolených nemôže prísť, tak si myslím, že by mali sa zrieknúť tej otázky, ak by to nebolo nikto z EPP, tak eh, by sme sa zriekli otázky. Áno, ale vy ste eh, veľká skupina, pán Karems, vy sa viete lepšie na to zorganizovať. Dobre, tak ja to vypustím, je to veľmi nešťastné. OK, grazie. <clears throat> Ďakujem. Ja sa vrátim k tej koncepcii eh, podmienok za jazdy. Tá smernica 715 2007 a 715, tak tá predpokladá meranie hodnot pri reálnej cestnej premávke. Tá moja otázka konkrétne sa týka definície opatrení, e, ktoré boli požadované Volkswagenom, pokiaľ ide o zásah e, do tých modelov, ktoré majú byť upravované Predpokladalo sa rešpektovanie limitov, e, ktoré sú e, nastavené pre reálne cestné podmienky alebo len pre laboratórne podmienky, tak aby dokázali prejsť tými stanovenými hodnotami pre laboratórne meranie? Zásadné uh, obsahy uh, koncepcie povodovania motorov uh, Volkswagenu eh, majú eh, viaceré eh, črty. Poprvé, vyhlásenie, že do toho nebudú zabudovať to vypínacie zariadenie a aký druh prípustných vypínacích zariadení je k dispozícii a podrobné zverejnenie stratégií spracovania vyfúkových plynov, čo týka tej basic strategy, aj AAS, tej Auxiliary Emission Strategy. Títo, to budú um, zverejnené a tiež um, prebiehajú uh, skúšky aj pred uh, nahraním softveru, aj po nahraní um, softveru a po preskúmaní teda NFC uh, testy, to znamená NFC testy obsahujú aj vonkajší, aj e, vnútorný diel v súčiastku a toto sa preveruje a tiež e, sa robia 4 testy prostredníctvom PEMS e, na ceste pri cestnej prevádzke a mm, tam vidíme, že či došlo k zlepšeniu a okrem toho sa ešte aj tie normálne homologizačné skúšky robia vzhľadom e, na e, hluk emisie NOx, CO2 aj výkon e, v rámci normálneho homologizačného konania. Ďakujem. Vy ste mi teda potvrdili, za akých podmienok to platí. Druhá otázka sa týka toho, čo sa udialo v predchádzajúcich mesiacoch a čo priniesli aj médiá v súvislosti s obvineniami na diálku medzi talianskými orgánmi alebo na adresu talianských orgánov, pokiaľ ide o prítomnosť takýchto vypínacích zariadení vo Fiat 500. O tom sme hovorili predtým. Ja sa chcem pýt, spýtať, aké sú tie údaje, na základe ktorých sa domnievate, že e, to, tá úprava toho systému na meranie emisie nie je možné ju e, nejakým spôsobom e, zapracovať do motorových jednotiek, tak ako včera spomenula talianský úrad. A je plauzibilná tá informácia, ktorá bola poskytnutá nepredpokladať takýto zásah do systémov EGR, ktorý by mohol, pretože by to mohlo viesť e, do kompromitovania bezpečnosti, hlavne pokiaľ ide o systém, kde sa majú ukladať rezidua uhlíka. Ďakujem. Um Prosím o, o pochopenie keď e, sa e, nebudem zabrať podrobnostiami technického hodnotenia, keď nebudem prebrať podrobnosti. Ja som e, vám dnes vysvetlil, čo robí spolkový úrad pre motorovú, motorové vozidla, čo zistil a aké sú závery, ktoré predložíme talianským e, orgánom a tiež som vám predstavil, že teraz e, vo vyšetrovacom konaní spolu s Európskou komisiou v e, akom štádiu sa nachádzame. Mohla by som ešte poslednú otázku. Podľa talianskej správy všetky tie vozidlá v rámci skupiny Fiat v nadmerných hodnotách vypúšťajú oxidy dusíka v porovnaní s tými laboratórnymi hodnotami pokiaľ ide o normálne e, merania, kde je to výrazne pod e, tie mediálne hodnoty, teda tie priemerné, za tých, e, že čo je možné teda vyvodiť z takýchto, z takýchto hodnot alebo z takýchto údajov poskytnutých v súvislosti s talianskými vozidlami. Ich vermeide mal den Ja by som sa vyhol používaniu výrazu normál, ale za technických konkrétnych podmienok môžu byť odchylky eh, medzi eh, hodnotami, ktoré mám pri eh, skúške za studená a za horúca. A to preto, že skúška za studená je charakteristická tým, že mám konkrétne východzie podmienky. To znamená, že to auto sa najprv e, skúša e, počas druhého chodu e, zo no studna, potom dochádza k ochladeniu 36 hodín a potom všetky systémy spracovania výfukových plynov sú čisté, voľné a to všetko je jasne zadefinované ale pri um, skúške za tepla nemám tieto východzie podmienky. A tieto môžu mať vplyv na vyfúkové plyny motora a môže preto dojsť k odchylke medzi hodnotami pri skúške za tepla a za studena. Dankeschön. Mr. Gizeke. Pán Gizeke. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pán Cienke, pán Schulte Ďakujem, že ste tu odpadete na naše otázky. Ja som vás pochopil, pán Cinke, že vy ste ako uh, úradník uh, môžete uh, len za obmedzených okolností odpovedať. A mám takú otázku, že včera s talianským kolegom v prípade Fiat sme zistili, že pri um, testovacom cykle po 20-22 minútach sa drasticky znižuje spracovanie výfukových e, plynov. E, môžete e, povedať, čo podľa vás je drastické zníženie spracovania výfukových plynov v percentách? Prosím vás o pochopenie. Ja neviem, aké drastické, ja viem len jedno. Veľmi drastické. To je veľmi silné veľmi citeľné. Keď e, chcete vziať e, pokles, mm, po, v čase môže byť e, buď strma alebo plocha krivka. A keď hovoríme o značne strmej krivke, tak ten eh, by asi pravdepodobne nenastal eh, v realite. Dobre, takže bereme vedomie, že číslo v percentách sa nedozviem. Mám otázku na pána Sulte, pretože vy máte také eh, vedomosti o tom. Talianskí kolegovia mm, argumentovali, že toto vypínanie alebo drastické zníženie účinnosti spracovania výfukových plynov slúži e, na ochranu motora. E, čo si o to myslíte? Myslíte si, že to je e, uveriteľné? Či toto nie je uveriteľné, si neodvážim povedať bez ďalších informácií. Ehm, to by ehm, bolo potrebné ehm, technicky preveriť z toho konkrétneho prípadu, že či je nutné vypnúť túto funkciu pre ochranu motora a Ehm, keď e, sa len v istom časovom okne e, toto vypína, nemôžem na to konkrétne odpovedať. Ešte doplňujúca otázka, pán Cinke, v písomnej odpovedi na otázku 3 ste e, hovorili aj o softverovej problematiky, že to sa má v budúcnosti skúmať a ja to považujem e, za dôležitý bod, e, pretože tu bola manipulácia so softverom. Ako si to musím technicky predstavať? E, budú tam zabudované pri v KBA dodatočné zdroje? Alebo ako to chcete technicky vyriešiť? Musím brať do úvahy, že pri otázke softveru medzi dodateľom softveru a výrobcom je tu také ťažké právne ručenie, že je ťažké tam komplikovane získať transparentnosť. V každom prípade máte pravdu, keď e, tu používate pojem e, komplexitu, zložitosť. E, riadenie v riadení motoru je veľmi komplexný postup. My v Spolkovom rade pre motorové vozidla Teraz e, žiadame, aby e, bol ten software zverejnený, aby sme mali možnosť e, sa do toho naozaj pozrieť. A my vyžadujeme od držiteľov homologizačných osvedčení, že nám povedia, na ktorých mestách je to riadiace software motora v konkrétnych komponentoch zapracovaný. Pani Bonifa? French. Budem hovoriť po francúzsky. Je vais revenir sur la législation. Ja sa vrátim k európskej legislatíve, k nariadeniu. Pochopil som to tak, že úplné podrobnosti nepoznáte, no určite poznáte nariadenie 715-2007, ktoré definuje rámec, v ktorom je nutné rešpektovať emisné normy. A ak ich rešpektovať nebudete, tak e, budete kontrolovaní a sankcionovaní. Na jar prebehla kontrola súboru aut a zistili ste, že u Volkswagen došlo k vysokému prekračovaniu limitov oxidu dusíkov. Neznamenalo to pre vás, alebo nenaznačovalo to, že to je možno nejaký podvod? Včera sme tu mali zástupcov talianského ministerstva dopravy a tí nám povedali, že keď definovali to vypínacie zariadenie, tak povedal, že ten veľký rozdiel medzi výsledkami v laboratóriu a v reálnej prevádzke svedčia o tom, že tam pravdepodobne bude nejaké odpájacie zariadenie. Nevedlo vás to k tomu, že ste žiadali o kontrolu softveru v týchto vozoch? Východiskovým bodom pre našu činnosť v septembri 2015 až do začiatku, alebo teda do jary tohto roku, bola práve skutočnosť, ktorá bohužiaľ bola zistená v prípade Volkswagenu. A to nás viedlo k tomu plánu, aby sme si stanovili taký širší rámec pozorovania, aby sme preskúmali, analyzovali, či išlo o jediný prípad, alebo či aj iní výrobcovia v rámci iných modelov, v rámci iných značiek e, boli takýmto spôsobom ovplyvnení. Chcem povedať k tomuto jednu vec. Meraniami PEMS sme stanovili, áno, zvýšené hodnoty, pokiaľ ide o plnenie podmienok stanovených v NDC, tam vyzeral ten obraz e, výrazne ináč. Je možné splňať NDC a zároveň mať vyššie namerané hodnoty pri PMS. To len poukazuje na nevyhnutnosť a na zmysluplnosť toho, aby skutočne do budúcnosti sme, sa, sme nenastojili na NEDC, alebo aby sme ten e, neformulovali ako základ premerania, ale aby sme sa opierali o predpisy a hodnoty v rámci nového stanoveného RD. E, Prepašte, a pokiaľ samozrejme chápem, ako to má byť do budúcnosti, ako to má byť neskôr, následne, vy ste ale bohužiaľ realizovali tieto analýzy 6 mesiacov potom, čo sa udial ten škandál Volkswagenu v Spojených štátoch a viete, že európsky spotrebitelia očakávajú teraz od každého rešpektovanie a dodržiavanie európskej legislatívy a od vás išla táto zodpovednosť. Vy ste mali tú zodpovednosť, pretože vy ste boli orgánom pre typové schváľovanie. Čiže vy ste nerobili nejakým spôsobom preskúmavanie tohto softvéru, nedotazovali ste sa na fungovanie toho softvéru a vo všeobecnosti povedané, napriek tomu, že dobre poznám legislatívu ohľadom NEDC, do budúcnosti sa budeme opierať o podmienky v reálnom užívaní, real use conditions. Teraz je to ale veľká obava medzi spotrebiteľmi v Európe. A s tým súvisí moja otázka. A takisto vaša úloha, ktorá vyplýva z nariadenia 715 z roku 2007, ktoré je, je nad rámec len vášho rozprávania ohľadom toho, ako to má vyzerať do budúcnosti práve z tých poznatkov, ktoré sme získali, sme vyvodili práve tieto dôsledky, lebo v súčasnosti akékoľvek, e, akýkoľvek orgán pre e, schvalovanie, e, ktoré žiada o realizáciu nejakého povolenia v rámci KBA, musí jasne predložiť všetky tieto ukazovatele a všetky tieto veci musí vysvetliť, ktoré vznikli práve v súvislosti s prípadom Volkswagen. To znamená, celá tá stratégia, ktorá sa týka riadenia motorovej jednotky, ďalej je tam musí byť vyhlásenie, že nie sú tu používané žiadne nespolahlivé vypínacie zariadenia a musí takisto predložiť e, potvrdenie o transparentnosti akéhokoľvek používaného softvéru a my e, máme možnosť konzekventne sa týchto vecí dotazovať. To znamená, Kraftfahrt Bundesamt, tento spolkový orgán, promotorové vozidla veľmi rýchle zareagoval na vzniknuté okolnosti, ktoré vládli od septembra minulého roku a ten proces alebo postup typového schvalovania patrične, poviem, zostril. A posledná otázka. Pokiaľ ide o ten faktor eh, súladu, zhody, Zatiaľ, čo Nemecko dlhý čas žiadalo o testovanie v skutočných e, podmienkach cestnej premávky, to bola krajina, ktorá žiadala po takýchto testovaniach. Prečo nechce Nemecko, aby toto bol, tento faktor bol na úrovni jeden. Prečo chcel, aby bol vyšší tento faktor? A prečo ste chceli potom e, dosiahnuť omeškania v tej, tej aplikácii? Akým spôsobom chcete znova nastoliť dôveru spotrebiteľov a um, zároveň oddalovať zosúladenie týchto motorových vozidiel. Pani poslankyňa, ja rešpektujem váš názor, ale majte aj vy pochopenie, že ja ako predseda KBA úradu mám odpovedať z tohto miesta na otázky, ktoré sa týkajú ďalšieho koncipovania právnych úprav a tak ďalej a to jednoducho nespadá do mojej pôsobnosti. Nie som pozícii na tieto veci odpovedať, takže preto vás prosím o pochopenie. Pán Niedermayer. Pán Niedermayer. Ďakujem veľmi pekne. Mám pomerne jednoduchú otázku. Najskôr, pokiaľ ide o, teda na adresu nemeckého spolkového orgánu, pred prepuknutím škandálu Dieselgate ako často ste realizovali testy na automobiloch, ktoré dostali typové schválenie? cez e, váš orgán? Ako často ste testovali od e, výrobnej linky až po tie autá, ktoré už boli e, používané, ktoré už boli v prevádzke? A automobily, ktoré vychádzajú z výroby, pokiaľ ide o ich konformitu, o ich súlad, pokiaľ ide o ich typové schválenie, tie sú testované uvedenými technickými orgánmi, ktoré si zvolí orgán. Čiže tieto podklady, ktoré sa týkajú zistení takýchto, tak v rámci typového schváľovania, tak tie má k dispozícii zodpovedný orgán. My preskúmavame aj systém riadenia kvality výrobcov, ktorý nám poskytuje podklady, ktoré sa týkajú systému riadenia kvality, takú istú povinnosť má výrobca aj vo vzťahu k in-use compliance, teda vozidel, ktoré sú už používané, ktoré sú už na trhu, aby ich analyzoval a aby nám zaznamenal tie hodnoty a aby nám predkladal validné hodnoty. Pokiaľ ide o analýzu a skúmanie COP, ako som sa minimálne snažil priblížiť e, v prípade veľkých výrobcov, sme pravidelne prítomní pri týchto testoch, aby sme e, sa oboznámili aj s tým e, priebehom toho procesu a teda skúmaním CO emisí. Odpoveď teda je, že vy s úrovne vášho úradu ste nerobili žiadne testovanie. Vy ste sa teda spoliehali eh, na testy, ktoré realizoval eh, ten eh, orgán pre dodržiavanie zhody alebo testovanie zhody. V princípe áno, na základe systému riadenia kvality my sme mohli preskúmať tie podklady, pokiaľ ide o ich platnosť, validitu a takisto samotného výrobcu ako aj tie technické služby, ktoré sú používané na úrovni toho producenta. Pán Šulte by určite o tom mohol hovoriť viac. To znamená, že máme takýto okruh recipročného dohľadu, recipročného monitorovania, ktorý zabezpečuje fungovanie systému, ktorý je používaný. Ďakujem. Som myslel, že 5 minút. Nie, nie, nie. 5 minút. To je v prvom kole a v druhom kole 3 minúty. Pán Henkel? Ešte mám jednu otázku. NDR eh, zverejnil správu o zo 4. maja 2016 eh, o fungovaní v rámci vnútra ministerstva nie je možné z ich strany e, prijať verdy, ktorý sa týka zákazu povolovania, respektíve predaja voziteľ Fiat. Je na tom niečo pravdy? E, ja nie som v pozícii vyjadrovať sa k tlačovým správam alebo informáciám, to mi je ľúto. Tak preformulujem otázku. Je podľa vás z dôvodu pochybenia na úrovni ministerstva dopravy bolo, došlo k zabraneniu takémuto stiahnutiu povolenia, respektíve predaju, alebo nepovoleniu predaja vozidiel Fiat. Ja na túto otázku odpoviem tak, pán Henkel, že európsky proces typového schváľovania, alebo teda to konanie typového schváľovania a tie administratívne kroky, ktoré z neho vychádzajú, idú podľa pevne stanovenej štruktúry musia zodpovedať pevne stanovenej štruktúre a tak členský štát, na ktorý sa vzťahuje nejaké typové schvalovanie a jeho ďalší osud, to je všetko na zodpovednosti tej konkrétnej krajiny, v rámci ktorého má sídlo orgán pre typové schvalovanie, respektíve tam, kde bolo toto typové schválenie udelené. V žiadnej krajine nie je povolené bezprostredne zasahovať do právnej úpravy iného členského štátu. Je tu možnosť informovania, podania správy, tak ako to aj spolkový orgán pre motorové vozidlá v prípade Talianska spravil. Ale z pohľadu tej skutkovej podstaty alebo neexistencie skutkovej podstaty nejakého schválenia, respektíve neschválenia na úrovni inej členskej krajiny, Ostatné členské štáty, poviem efemisticky, majú len veľmi obmedzené možnosti. Tak nejaká úplne iná otázka. E, časopis Automotor Sport e, podal správu, že pri niektorých Volkswagen modeloch zlepšením softvéru v rámci motorovej jednotky dochádza e, k výrazne vyššej spotrebe v reálnej, spot, v reálnej premávke v porovnaní s tým s tou situáciou predtým, ako bolo realizované toto zlepšenie softvéru a došlo k zvýšeniu spotreby. Testovali ste to v rámci vášho úradu? Môžete potvrdiť, respektíve vylúčiť e, takéto zvýšenie spotreby? A pokiaľ ide o tú koncepciu uvoľnenia povolenia vo vzťahu k koncernu Volkswagen, a pokiaľ ide o software, tak všetko bolo treba preskúmať, pokiaľ ide o e, tie investície, pokiaľ ide o, zvýš- o spotrebu a pokiaľ ide o emisie. Tam sme kládli dôraz na tom, aby to nebolo zhoršené. Jeden z týchto ukazovateľov. Tieto veci preto skúmame a testujeme. Pán Šulc, eh, dva priestory, eh, dvakrát vystúpenie. Ďakujem pekne aj za mňa, pán Šulte, že ste tu, aj pán Cinke. Najskôr otázka na pána Šulteho a otázka ochrany komponentov na základe kolegu Gizikeho, ktorý hovoril o ochrane motorovej jednotky, už ste šťastne na to odpovedali. Ja by som tú otázku troška rozšíril. Ja tematiku ochrany komponentov chápem tak, že v princípe môžu existovať dôvody chrániť komponenty a tým pádom niektoré veci vypínať. E, nejde mi tu 22 minút alebo akékoľvek iné intervaly, ale teda môžete potvrdiť, že ochrana komponentu môže mať zmysel tomto kontexte. Áno, v princípe to dáva zmysel. Do akej miery je to nevyhnutné, aké treba na to uplatniť, to sú veci, ktoré sú veľmi individuálne. Prípad od prípadu. Ďakujem. Ďalšia otázka. Ešte raz e, sa odvolám na 715 z roku 2007, toto nariadenie, keď som si to prečítal a som sa do toho pozrel podrobnejšie, pred niekoľkými mesiacmi, tak um, mi napadol jeden termín, o ktorom sme viackrát hovorili, normálne prevádzkové podmienky. Ja sám som inžinierom a ja som rozmýšľal, ako to zadefinovať, ako vlastne chceme takéto niečo riešiť pri testovaní alebo pri skúškach. Môžete k tomu zaujať nejaké stanovisko, ako ste o tom vydiskutovali? Nie len teda vy, ale aj vaši kolegovia, eh, ktorých sme tu počuli už, eh, tí vždy povedali, že my sme sa vždy pridržali toho, čo nám dal zákonodarca ale keď je to tak biedne, tak slabo v úvodzovkách naformulované, ako sa potom môže konkrétne k tomu človek postaviť alebo od toho odraziť. Normálne prevádzkové teploty, e, podmienky, e, nie len teda teploty, ale aj podmienky, nie sú ďalej bližšie špecifikované. Je to preto termín, ktorý e, sa dá teda pomenovať aj takou nedostatočnou presnosťou. To už viackrát bolo spomenuté. A pritom otázka teda povolenia, schvalovania v otázkach emisí CO2 nie je súčasťou toho, toho skúšania. Skúšania, ten proces je jasne popísaný v rámci právneho aktu a toto skúšanie sa obmedzuje na laboratórne podmienky. E, do akej miery normálne? prevádzkové podmienky súhlasia alebo sú v súlade s takýmto laboratórnym meraním, to nie je súčasť toho konania, ako je stanovené. Keď ideme ešte ďalej, tak vychádza to vlastne z laboratórnych podmienok, ale keď to čítame ešte ďalej, tak sa to má rovnať tým normálnym prevádzkovým podmienkam, ale čas tlačí, nebudem to rozvádzať. Mám otázku na pána Cinkeho. A síce vy ste spomínali, že v minulosti ste nemali žiadne testovacie laboratória e, v minulosti, keď som to správne pochopil. A malo by sa to zmeniť, ak som to, pochápam správne. Pred tým diesel skandálom e, uvažovali ste už predtým e, dožiadať, dožadovať politiku, alebo ste prijali takýto krok, aby došlo k zriadeniu laboratórií na úrovni spolkového úradu, alebo ako to bolo? otázka zdrojov, pokiaľ ide o zriadenie vlastných testovacích staníc alebo stredisk, tak tá ešte nevznikla takýmto spôsobom predtým. Ja som sa snažil dnes e, priblížiť, že tu bol taký veľmi uzavretý systém, ktorý, z ktorého nevyplývala nevyhodne tá požiadavka, aby Spolkový úrad pre motorové vozidla disponoval vlastnou testovacou stanicou skúšacou stanicou. My ako KBA, my menujeme tie technické služby, servisy, my ich teda menujeme, my ich dohliadame, my auditujeme. E, pán e, Šulte to nerad počuje, máme ich ale pod kontrolou, ako to myslím. Čiže ten systém je takto nastavený. Sú tu jasne vymedzené úlohy, ale celkovo je ten systém uzavretý a tomto kontexte tá otázka disponovania vlastnými skúsobnými, kúsobnými kapacitami nevznikla pred septembrom 2015. Možno z toho teda vyvodiť, že teraz z politickej úrovne príde k tlaku, alebo zo stranu vás, alebo zo stranu médií, smerom na zriadenie takéhoto laboratória na rovni KBA e, keď to bolo vhodné alebo želané aj v minulosti, otázka, prečo to tak nebolo, ale už nie je čas na takú diskusiu. Ešte rýchla otázka e, na otázku číslo 2 ste v rámci písomnej odpovede uviedli, že 46 testov v rámci krátkeho obdobia, e, tak e, máme otázka, prečo ste mali len tak málo času k dispozícii pri takto dôležitej veci. Bol tu tlak zvonka, aby ste to rýchle realizovali, takýto počet testov alebo skúšok? že ste nemohli to realizovať bez tohoto časového tlaku? Ja som mimoriadne e, hrdý na, na zamestnancov, e, ktorí v rámci veľmi časového obmedzeného obdobia realizovali takéto e, skúšky vozidiel, až 8 individuálnych skúšok pre každé motorové vozidlo. V takomto krátkom časovom rámci nedokázal to spraviť, pokiaľ viem, žiadny iný členský štát, respektíve jeho technické kontrolné skúšobné orgány, takže tam naozaj e, cítim veľkú hrdosť a rešpekt e, voči tým zamestnancom. A bol tu nejaký tlak zo strany politikov alebo z inej strany? Samozrejme, je tu istá miera očakávania verejnosti, ktorá e, sa týka toho, aby čo pokiaľ možno najrýchlejšie do, toho, do tej tmy bolo vrhnuté svetlo aby čo najrychlejšie sa rozhodovalo, alebo aby pokiaľ možno veci boli riešené celoplošne. Takže sme už predsa len cítili taký tlak očakávaní, ktorý nebol konkrétne pomenovaný, ale bolo to hmatateľné, bolo hmatateľné to, to očakávanie. A predovšetkým e, to cítil aj moje, moje skôr, moji zamestnanci, ktorí boli takto motivovaní a ktorí išli touto cestou takýchto intenzívnych skúšaní. Ďakujem pekne. Eh, my sme predtým už položili otázku, vy ste na ňu potešiteľne odpovedali. Pri otázka číslo 9 v poslednom odseku uvádzate, že tie informácie, ktoré poskytovali výrobcovia, ktorí boli aj overené, eh, nie vždy eh, boli dostačujúce. Ja vychádzam z toho, že to poznáte. Teraz by ma zaujímalo, prečo napriek tomu, ako KBA, e, prečo ste dávali typové schvalovania, keď tieto informácie neboli postačujúce. Toto súvisí troška s e, nahliadaním na vec e, ex ante. Systém, ktorý fungoval už celé 10 ročia, sa dá samozrejme ďalej rozšíriť, sa dá e, expandovať. A to ťažisko nebolo jednoducho tak postavené, ako v súčasnosti je. A to treba povedať, e, že to tak bolo v minulosti. To znamená, že v minulosti e, človek pristúpal k tomu dobrej viere, pretože niektoré veci tak viac fungovali. Troška... Áno, taký troška naivný alebo v dobrej viere, áno, dá sa to e, možno povedať, ja už som to v tých e, respektíve vyjadril som to v súvislosti s tým došetrovaním niektorých vecí alebo indícií, ktoré nám prichádzali a ktoré sme nerobili, ne, nešetrili vtedy. Vy znova poukazujete na to, že ste nemali žiadne informácie o tom, a predsa všetci vieme a neklame sa, že opakovane boli práve informácie zo strany skúšobných e, orgánov, skúšob, testovacích orgánov a takisto niektorých inštitúcií, že niektoré veci tu nefungujú. Aj pokiaľ ide o šetrenie tejto veci spolu s pánom komisárom Tajanim a keď o tom hovoril aj pán e, Tajania, keď e, hovoril otázku dodávateľov, pokiaľ išlo napríklad o dodržiavanie niektorých parametrov tlaku vzduchu. Všetci sme videli, že tu nie je niečo v poriadku E, takisto tu bolo vtedy vypočutie komisára pre životné prostredie a pre dopravu. E, komisár, ktorý hovoril o, pre životné prostredie, ktorý hovoril o vysokých hodnotách nameraných CO2 a NOx. A žiadny vedúci nejakého úradu, aj keď je v ťažkej situácii, ako vybravíte, nemá dôvod nedošetrovať takéto veci. Preto sa mi celkom nezdá to, čo teraz tvrdíte. To ale nič nemení ja, pokiaľ ide o niektoré skutočnosti, ktoré spomínate, ne, nebol známy, ja nemám o nich e, vedomosť. E, na druhej strane si treba uvedomiť, aké nástroje majú k dispozícii orgány pre typové schvalovanie. A tie sú obmedzené e, práve na zákonom stanovené typové schvalovanie. A to je to FZ, FZK. Pokiaľ iné skúšobne, či už štátne alebo neštátne, realizujú skúšky ktoré sú nastavené nejakým iným spôsobom, kde nepoznáme tie východiskové alebo mm, hodnoty alebo tie, tie, tie, ten kontext, tak potom majú pre nás len veľmi obmedzenú výpovednú hodnotu. Pani Ernst, nech sa páči. Mám ešte jednu dodatočnú otázku a bola by som rada dostala odpoveď áno alebo nie. Správne som vám rozumela, že schválenie typu nikdy nebolo vzaté späť, nikdy nebolo odobraté? Z tomu som sa pol už vyjadril. Existujú prípady, kde už sme vzali späť homologáciu podľa toho, či sa nám zdal e, výrobca spolahlivý alebo nie, alebo e, legitímny alebo nelegitímny. Áno, došlo k takým prípadom. Nemám teraz konkrétny ilustratívny prípad, ktorý by ma napadal, ale boli také prípady. Ale nebola to, nebolo to v prípade, že išlo o vyfúkové plyny. Je to tak? išlo o to, e, že sme ob- vzali späť homologáciu. Ešte by som sa chcela vrátiť k otázke 10, kde ste e, sa vyjadrili, že o tom príliš nechcete hovoriť. Napriek tomu by som chcela, aby sa o tom e, hovorilo, keď sa, ide, keď sa um, hovorí o tých odpájacích zariadeniach. Čo sa týka článku 3, vy pravíte, že nemožno skutočne e, zadefinovať tieto veci. Tak ako s tým zaobchádzate? Skutočne to, tak, skutočne to tak je. Už som sa to snažil aj ja sám vyjadriť. Je to veľmi ťažké naplniť tie právnické výrazy niečím z reálneho života. jeden e, iný členský štát e, argumentoval, čo sa týka tých obvyklých e, obvyklého spôsobu využívania, tak podľa ich definície nie je nutne to, ktoré zastávam ja, ale je viac možných interpretácií, ktoré sa od seba líšia. A práve tá, ten problém, ktorému čelíme všetci, je príčinou toho, že došlo k tomu EDM. Práve to, že sa líšime v tom chápaní toho, čo je normálne použitie alebo zvyčajné použitie. Pretože to nie sú laboratórne podmienky, ale skôr e, podmienky v reálnej prevádzke. Nech sa páči, pani Holmes, e, posledná otázka. Máte e, dvojitý časový limit. Ďakujem, že sa vám podarilo doraziť. Ja sa chcem najskôr ospravedlniť. Samozrejme, že v žiadnom prípade si nenechám ujsť možnosť sa spýtať TUV a KBA e, na to, čo treba a musím sa osplniť, pretože som trčala vo výťahu. Ale mohla som si to aspoň v kľude premyslieť. Takže najskôr. Hovorí sa o zmene znenia zákazu odpojacích zariadení a to práve preto, že orgány v Spolkovej republike Nemecko nepovažujú túto definíciu za dostatočnú. Avšak KBA e, v predchádzajúcich predpisoch spolupracovalo na definícii a preto sa pýtam, či práve tá otázka tých výnimiek bola dostatočne defino, definovaná a tým pádom sa nepodarilo presadiť e, to, čo zákon stanovoval. Či ste vy predkladali práve toto znenie výnimiek a či e, Spolkový úrad pre motorové vozidlá e, mal niečo spoločné s tými odpájacími zariadeniami, respektíve predpismi týkajúcimi sa týchto zariadení. Nemám žiadnu informáciu o tom, či sa tam KBA aktívne zúčastnila alebo nie. Ale jedno by som predsa len chcel jasne zopakovať. Pre mňa je zásadne dôležité to, že tak ako v iných oblastiach, tak aj v tejto e, predpisu 715 z roku 2007 interpretácia a tiež jasné znenie, respektíve naopak, e, je to tak, že našťastie si nemusí každý schvalovací úrad všetko e, zadefinovať sám. E, došlo k spolupráci a technické otázky sa podarilo, e, na technických otázkach sa zo značnej miery podarilo zjednotiť. Ale bez ohľadu na to, sa ukazuje aj v tomto prípade, že jasnosť a preveriteľnosť noriem môže významne prispieť k tomu a aj musí prispieť k tomu, aby sa aplikovali rovnako musím ešte raz trvať na tom. Takže dnes ste poradným orgánom Spolkovej republiky a vravíte, že definície nie sú dostatočné. Ale v tom čase ešte e, za časov e, Guntera Verheugena ste boli komisár pre technické záležitosti. A ani vtedy neviete, ako to bolo, keď teraz máte predkladať e, nové znenie definície. Ak som povedala, že nemám žiadne informácie, tak naozaj ja osobne e, e, tie znalosti alebo to povedomie o tom nemám, aké, e, aký podiel na definovaní mala KBA. Avšak, aj keď sa nejakým spôsobom definuje predpis, tak Aj pri vzniku týchto noriem sa KBA v minulosti vyjadrovala. Predpokladám to, ale ja osobne naozaj o tom nemám konkrétnu povedomosť. Myslím, že to treba naliehavo vyjasniť, pretože ide o to, aby ste mohli jasne predložiť jasný návrh, e, keď spolupracujete ako poradenský orgán s spolkovou e, vládou, čo sa týka tých odpajacích e, zariadení. Máme nejaký prehľad o tom, aké rôzne stratégie existujú na to, ako ich identifikovať a akým spôsobom zadefinovať, či to je alebo nie je odpajacie zariadenie a tým pádom, či existujú nejaké stratégie, ktoré je možno pokladať za legálne a ak áno, tak prečo? Čo sa týka odpájacieho zariadenia a samotného výrazu odpájacie zariadenia. Od konca septembra 2015 eh, ešte ten výraz neexistoval. Medzičasom predsa len eh, sa niečo stalo jasným a nie je to tiež jasné, že možnosť odpájania e, za pomoci rôznych softvérových zásahov, čo sa týka e, motorických vlastností, čo sa týka e, riadenia vozidla, má obmedzený počet možností. Ale je rozhodne užitočné, keď sme schvalovací úrad, aby sme vedeli, v akom fyzikálno-chemickom prostredí sa pohybujú tieto zriadenia a tým pádom aj veľmi jasne zacieliť testovanie. Aby sme zistili, či ide o takéto zriadenia alebo nie. Keď neviem, čo mám hľadať, tak mám veľký problém. Skutočne v takom e, veľmi zložitom softverovom prostredí nájsť, čo mám nájsť, keď neviem, čo to je. Ďakujem. To bola posledná otázka. Ďakujem vám, pán Šulte by ste mali e, trošku menej času sa vyjadriť, ale ďakujem vám za to, že ste sa zúčastnili a že ste odpovedali na otázky, ktoré vám boli položené. Možno ešte e, k vám budú smerovať nejaké ďalšie písomné otázky a ako náhle ich dostaneme, tak budeme mať e, verejné počutie, pretože tie by mohli vyplynúť z dnešného verejného počutia a ďalšie, ďalší termín je 17. oktobra. Ďakujem pani, ďakujem všetkým. Yeah. <laughs>

Um, dobre, kolegovia, pokračujme. Máme druhú veľmi dôležitú časť e, po obednej schôdze a e, vedľa mňa je pán Líš, dúfam, že som to dobre vyslovila. Pán Líš je eh, rediteľ homologizačného orgánu Luxembursku. Mali sme cestu do Luxemburska, žiaľ, nemohla som ísť, bola som chorá, no Povedala, povedali mi, že to bola zaujímavá cesta a veľa zaujímavých de- vecí tam oznelo, takže ja vám najprv dám slovo a potom prejdeme k otázkam kolegov. Nech sa páči. Eh, ďakujem, pani predsednička, ďakujem všetkým. V prvom rade, keďže sme mali pred dva týždňami návštevu v Luxembursku, niektorí z vás prišli, Myslím, že niektoré otázky už e, boli položené a ja by som vám radšej dal malú prezentáciu Luxemburska. Aj v médiách e, nachádzate otázky toho štýlu, že prečo Luxembursko mali stát a ako je možné, že máte činnosti v tejto oblasti, preto by som radšej vám urobil krátku prezentáciu prvom rade, keď sa pozrieme na Luxembursko, kde sme polohou, pred e, pár rokmi sme e, mali e, to šťastie, že ocelársky priemysel v Európe sa rozvíjal, a Luxembursko bolo jeho srdcom a dnes ocelárstvo v Luxembursku je na celom svete najväčšie odvetvie ArcelorMittal a preto veľa automobilových e, fabrík je usídlených okolo Luxemburska. Máme e, mimoeurópske podniky, ako je Ford, General Motors a tiež máme dodavateľov ako Delphi a Goodyear, ktorí sídlia v Luxembursku, tiež General Motors a Ford sídlia v tom trojuholníku okolo oceliarskej spoločnosti a ako viete dnes 80% e, plochých e, ocelárskych e, výrobkov v automobilizme pochádza z nášho regionu. Je to e, hranica medzi Luxemburskom a e, Francúzskom, kde sa to vyrába Florence, ale oni zásobujú 80%, 80% celý automobilový priemysel svojou oceľou. Takže z, na začiatku ocedárstvo mm, bolo usídlené v Luxembursku a mali sme výhodu e, jazykovej vybavenosti, mohli sme zároveň zasobovať belgické, nemecké, francúzske podniky a e, na našej strane bola veľká neutralita, aj preto americké firmy sa usedlili v Luxembursku keď sme boli mali, tak sme vedeli veľmi rýchlo, že Luxembursko by e, neprežilo ekonomicky samo o sebe a boli sme jedným z e, tvorcov Európskeho spoločenstva, v tejto bolo seka a preto sme veľmi podporovali európsku myšlienku od začiatku keď eh, bola eh, vytvorený orgán SNCH pred 35 rokmi, keď eh, sa usiedľovali automobiloví výrobcovia v Luxembursku, tak bolo jasné, že od našich ministerstiev a administratívnych služieb potrebovali naše administratívne služby a homologizácia bola služba, ktorú žiadali hlavne na začiatku výrobcovia plášťov Goodyear, ktoré mali svoje európske, azijské a africké vývojové centra v Luxembursku. A toto je malý prehľad, čo znamená homologizácia. Homologizácia nie sú len emisie, ale je to asi 200 rôznych eh, predpisov a naredení, ktoré treba splniť. A to všetko je eh, premene v celej homologizácii vozidla a to ešte obecne. Jedna veľká vec celej diskusie je, že to nie je len tu v Bruseli, kde nastáva tá diskusia, ale e, sú tu európske požiadavky a smernice, ktoré sa tu vyvíjajú v Bruseli ale máme tiež e, UNEC platformu pre vývoja predpisy a máme celosvetové predpisy, ktoré sa vyvíjajú a musíme byť opatrní. Všetko, čo vyvíjame v Bruseli, musí byť tiež e, krížovo kontrolované s tým, čo sa deje na úrovni UNEC, aby nastala harmonizácia aj v tejto oblasti. V opačnom prípade by sme vyvíjali požiadavky a podmienky a potom žiadne mimoeurópske podniky by nemohli um, umiestňovať svoje produkty na európsky trh, keď by splňali naredenia predpisu UNC, takže na túto vec sa budeme zameriavať aj v budúcnosti a budeme zabezpečovať, aby sme mali účinné predpisy vrátane e, zohľadenia vývoja UNC SNCH a už 20 rokov sa tiež zameriava na kvalitu. Preto už viac ako 20 e, rokov, pred viac ako 20 rokmi sme sa rozhodli, aby sme sa akreditovali. Pred 20 rokmi sme nemali národný akreditačný orgán, preto sme pozadali akreditačný orgán vo Francúzsku, Kofrag, a potom, keď e, prišla povinnosť, že každý štát musel mať vlastný akreditačný orgán. Luxembursko si vytvoril tento svoj a potom sme museli to zmeniť podľa Európskej smerice na národný akreditačný orgán. A prečo Luxembursko? Luxembursko, ako som povedal, je neutrálne. Ak nemecká firma požiada o homologizáciu v Luxembursku, je to prirodzenejšie ako keď by išli do Francúzska, kde by mm, cítili konkurenciu príliš blízko. A opačne, Luxembursko vždy bolo neutrálne aj pre mimo európske firmy, aj pre susedné firmy. Takže my sme boli pružní aj čo do jazykového vybavenia. Všetci hovoríme po nemecky, po francúzsky a po anglicky. Okrem toho aj luxembursky. No niekto tomu nerozumie, preto sme nutení hovoriť cudzým jazykom a to bola jedna z mm, administratívnych prúžností, ktorú sme mali. Napríklad e, z historického hľadiska pred 30 rokmi sme sa mohli podávať požiadavky na homologizáciu v Nemecku len v Nemčine, vo Francúzsku, vo Francúzštine. A my sme boli otvorení e, pre francúzštinu, nemčinu, angličtinu, takže technické služby a priemysel e, neboli nutení to prekladať do iných jazykov a e, bolo ľahšie s nami spolupracovať. A potom je tu ďalšia vec, s ktorou nie každý súhlasí a môžeme postupovať podľa dvoch rôznych filozofií. Nemáme e, vlastné technické služby a laboratória ako v našom orgáne SNCH. Laboratórium je veľmi drahé. Ak máte vysokovýkonnú infraštruktúru, tak e, ste automaticky nutení e, zabezpečiť ich e, rentabilnosť a zabezpečiť automatizovanú infraštruktúru. A e, my sme sa rozhodli v Luxembursku, že necháme tieto investičné problémy na tých, ktorí vykonávajú skúšky a ktorí to používajú nielen na automobilové činnosti, ale aj na iné činnosti a my sme sa zamerali na dohľad nad technickými službami. Samozrejme to možno diskutovať v oboch smeroch. Môžete sa spýtať, ako môžete byť konkurenční, keď nemáte laboratórium, ako môžete byť kompetentní, keď e, e, nemáte laboratórium a keď máte laboratórium, tak potom ste nutení, aby ste boli ziskoví a potom ako môžete byť neutrálni, keď musíte byť ziskoví. Takže keď e, si zvolíte jednu cestu, tak potom musíte vykonovať aj zmluvné služby, aby ste kompenzovali tie nevýhody. Takže napríklad to, že nemáme laboratórium, tak to eh, kompenzujeme neustálým výcvikom a eh, našim eh, dohľadom a mm, akreditáciou, ktorá je predmetom dohľadu a naša kompetencia sa preberie každý rok podľa predpisov naredení a máme neutrálnych odborníkov, ktorí ku nám chodia zo Švajčiarska, Francúzska, Nemecka, Belgická a oni pravidelne preverujú a potvrdzujú našu kompetentnosť. Toto sú rôzne akreditácie. Máme tri technické služby a tiež ten dôvod, prečo máme isté činnosti. TÜV Rheinland bol naša prvá technická služba a to je jedno z najväčších technických služieb v homologizácii na celom svete. Takže samozrejme, to viedlo aj k vyššiemu počtu činností. Lux Control je tiež luxemburská technická služba, ktorá medzi tým patrí 56% e, tu v Rheinlandu a ATEL je tretia technická služba, kde je najväčší akcionár GTU. To je tiež veľký nemecký partner. homologizačné konanie. No, dobre, už nemám čas. Dobre, tak budem veľmi rýchly. A tiež uh, odznelo pár pripomienok, že prečo Luxembursko má tak veľa ceností v oblasti emisí. To vám môžem povedať, že e, to nie je pravda. My skoro nemáme aktivity v oblasti emisí. Keď sa pozrieme na čísla, Maximum homologizácií, čo sme mali, bolo 118 v 2010, ale to, keď porovnáme so 7000 alebo 8000 homologizácií za rok, je to naozaj e, nízky objem a my sa nešpecializujeme na túto oblasť. Na druhej strane, keď e, sa povie, že Luxembursko má veľa aktivít, tak áno, my máme, v porovnaní s veľkosťou nášho štátu, ale nie je to všeobecné. Máte iné homologizačné orgány, ako napríklad nemecké, holandské, francúzske, ktoré robia oveľa viac a k tomu vám môžem uviesť dôkazy, že to nie je pravda. A keď e, vykonáme dohľad nad kvalitou a našimi technickými službami, tak e, náš e, systém akreditácie a máme celosvetovo uznávaný systém auditu a potvrdzovania. Takže nech sa páči, ďakujem. Thank you, Chair, and, uh, Ďakujem, pani predsednička. E, vítam vás, pán Liš. My sme sa pred troma týždňami stretli v Luxemburgu. Ďakujem. Moja prvá otázka sa týka celkového množstva, respektíve objemu testov, respektíve certifikátov, ktoré vychádzajú z vášho úradu. Pre mňa je podľa vašej priesvitky trošku znepokojujúce, že celkový počet homologácií bolo 8746 za e, minulý rok. Koľko ľudí sa tomu venuje? Ďakujem za otázku. Áno, môže sa to zdať veľa, ale samotné číslo nevypovedá, nevypovedá o ničom. Môžete mať treba z nejaké e, testy, čo sa týkajú len pneumatik. A Vezmite si, že pneumatiky sa testujú veľmi jednoducho. Dajú sa veľmi jednoducho skontrolovať. Myslím, že to potvrdí aj kolega, ktorý príde na popoludne z, Holand- e, z Nizozemska. Môžete Nemôžete si urobiť úplnú predstavu o e, kvalite testovania len na základe množstva testov. Máme 8 až 10 technických odborníkov, ktorí len vypracovávajú správy z testovania. Nehovorím o sekretárkach alebo inom pomocnom administratívnom personále. Len na e, úrovni SNCH máme 8 až 10 e, technických inžinierov a máme okolo 150 expertov, ktorí pracujú výhradne pre, pre nás. Áno, ale v konečnom dôsledku je to vaša organizácia, ktorá právne zodpovedá za schválenie. Keď si vezmem 8746 v roku 2015 a rozdelím to do pracovných dní, znamená to, že udelíte asi 37 e, schválení každý deň a podľa počtu, ktorý ste, udeli, e, ktorý ste uviedli, tak keď predpokladám, že e, pracujú 8 hodín denne a vylúčim tie jednoduché testy, ako sú naopak pneumatiky, a my všetci, kto máme nejaké technické zázemie, vieme, ako zložité sú tie texty. Koľko vezmite si, že strávia dve hodiny v priemere na jedno schválenie, vrátane tých najzložitejších. Pán Hulvík, na e, niektoré e, schváľovania potrebujete 3 dní, e, zatiaľ čo za rôzne spojky potrebujete štvrť hodinu. Takže v priemere máme asi 3 a pol hodiny na jeden certifikát. To je celkom dobrý priemer. A nielen, že to schválil naše, náš akreditačný orgán, ale aj nezávislí auditory, ktorí sa práve sústredili na toto. Tento priemer sa, e, sa dá porovnať s vašimi konkurentmi, respektíve kolegami alebo protiažkami, naprotivkami v iných členských štátoch. Áno, áno, dá sa povedať, že tie priemery sú viac menej rovnaké. tak to je celkom veľký objem práce na relatívne nízky počet ľudí. A už sme dnes počuli, že orgány, ktoré sa venujú homologizácii, e, sa venujú testom e, hlavne na základe NEDC a keď nimi e, vozidlo prejde, tak sú v podstate schválené. A čo obvyklé alebo zvyčajné používanie. A ďalej, čo existencia odpojovacích zariadení. Charakteristika takýchto zariadení je taká, že e, pri NEDC sa neodhalia. Takže ak plníte svoje povinnosti, E, správne, musíte sa na to pozerať z iného uhla. Akým spôsobom to, túto právnu povinnosť overíte, či vyšetrovateľia sa nesnažia, alebo testovací, e, tí ľudia, ktorí testujú, sa e, nesnažia manipulovať tie testy. Chápem vašu otázku, aj viem, kam sa s ňou chcete dostať sme v harmonizovanom prostredí. Keď sa pozriete na rámcovú smernicu, tak viete, akým spôsobom máme právo pracovať. Rámcová smernica vraví, že konečné schválenie je alebo sa poskytuje na základe testov. A predpis toho testu sa popisuje v, e, v osobitných vyhláškach, prípadne smerniciach, prípadne nariadeniach. Znamená to, že sa uvádza, že až na niektoré výnimky nie sú povolené tieto odpájacie zariadenia. Od roku 2008 existuje smernica, kde sa stanovuje, aby existovala, testoval, eh, ak by existoval testovací postup, ktorý by bol schopný detekovať takéto zariadenie. Ako technik nie však ako predstaviteľ orgánu, pre ktorý pracujem, nie je jednoduché analyzovať softvery a na základe skúseností z pracovnej skupiny v Bruseli a aj v Ženeve sme si uvedomili, že zodpovednosť za testy môžeme prevziať len v prípade, že sme schopní ich realizovať. Ak si nie sme istí, ako niečo regulovať, tak by mal výrobca niesť 100% zodpovednosť. Ak neexistuje test napríklad na odpájacie zariadenia, tak je 100% zodpovednosťou výrobcu za to ručiť a ak sa dopustí niečo, čo normy nepripúšťajú, tak v podstate vystupuje proti zákone alebo koná proti zákone. Teraz sa e, pozrieme na to, čo majú na srdci koordinátori skupiny, pán Karks. Ďakujem. Keďže existujú tieto schvalovacie úrady, existuje medzi nimi konkurencia? Asi tak ako medzi lekármi. Je, ja to preformulujem. To znamená, čím viacej testov schválite, respektíve zrealizujete, tak o toľko viac zarobíte, keby som vzal príklad pacientov, ale ja nehovorím o lekároch. Jednoducho dostávate peniaze za testy, áno. A kto vám tie peniaze platí? Kto je vás, váš zákazník? Ten, kto, komu poskytujeme tú službu. V konečnom dôsledku teda výrobca, áno. Takže v podstate vy sa snažíte prilákať ehm, výrobcov do Luxemburska, pretože e, za každé 4 plus minus hodiny dostanete peniaze. My rozhodne nerobíme akvizíciu. No áno, nemáte marketing, ale je pravda, že vy, e, pardon, oni zaplatia, vy odpracujete, tak to funguje. Áno, my odvedieme robotu, oni zaplatia. Prepačte, mám 5 minút, nemôžem si dovoliť nechať vás do rozprávy. Takže toto je jasné, ďakujem za vašu odpoveď. Ako ten proces beží, alebo ten postup? Máte nejakých technických odborníkov, E, ktorí schvaľujú to, čo zrealizuje, ako odpracuje niekto iný. Takže odbráti sa na vás výrobca, vy poviete áno, takže toto dáme do tohto laboratória alebo do, do tamtoho, takže máte subdodávateľov, e, alebo dostanete výsledok nejakej, e, z nejakého laboratória a vy na ňo dáte razitko a týmto hasne. Nie sme v odvetví, kde by každý deň sa objavovalo niečo nové. Tí výrobcovia, ktorí za nami prichádzajú, s nami spolupracujú celé roky, samozrejme, že keď s niekým celé roky spolupracujeme, tak ten človek vie, čo robí a vie, e, na, ktorý technický, na ktorú technickú službu, respektíve sa sa obrátiť. Existuje to v podstate ako automatický postup. Najskôr sa predloží žiadosť. My potrebujeme istotu alebo záruku, že e, výrobca nežiadal o povolenie od iného orgánu, respektíve úradu. Potom sa testuje a najskôr ide o to, či je priateľná tá e, súčiastka, ktorá sa má testovať a potom vydáme správu. Asi som vám nerozumel. Najskôr je vajce, lebo najskôr je sliepka. To znamená, že na vás sa obráti výrobca a vy určite laboratórium, alebo, máte, e, alebo vám predložia e, už hotový laboratórny test a vy ho buď schválite, alebo nie. Máme tri technické služby a ktokoľvek, kto už žiadal v Luxembursku schválne, vie, že má k dispozícii tri technické služby. Takže je to vlastne výrobca, ktorý si vyberie tú technickú službu. To nie ste vy, kto určuje, kto to urobí. Áno a nie. Niekedy sme treba neodsúhlasili výber a dali, preložili sme to do iného laboratória. Kto financuje tieto laboratórne služby? Ste to vy, alebo je to výrobca? Takže máme systém, že e, ten výrobca, ktorý e, potrebuje test, za vami príde s veľkým balíkom peňazí a povie, schválte mi to, prosím. A už prichádzajú z laboratória a v podstate tam nie je oddelená moc, pretože máme e, peniaze z jedného zdroja. E, neexistuje v podstate e, nezávislosť, finančná nezávislosť. Je to tak? To je nesprávne. To vôbec nie je pravda. Ja viem, čo sa snažíte preukázať, ale nie je to tak. Máme absolútnu finančnú nezávislosť ja, čo sa týka vášho rozpočtu, aké percento zhruba vášho rozpočtu pochádza od výrobcov a koľko vám dáva veľkovojvodstvo, inými slovami štát? Kto vám dáva na výplaty? Nazdávam sa, že ak dodávate nejakú službu, tak obvykle ten, kto tú službu príjma, e, platí. V opačnom prípade, keby veľkovojvodstvo platilo za túto službu, tak by to bola e, nepripustná, e, nelebitívne, boli by to nepripustné dotácie do tohto odvetvia. Ak dovolíte. Ale môžete sa na to dívať aj z druhej strany. To, čo v Európe máme, je systém, ktorý riadia výrobcovia a diktujú si podmienky nemáme teda orgány, ktoré by boli e, platené z verejných financií a tým pádom by boli nezávislé. Takže by sme mohli možno s úspechom pochybovať o výsledkoch, treba v súvislosti s emisiami. E, prepačte, asi som prekročil čas. Možno vám na to môžem dať, e, na toto riešenie. V budúcnosti by malo byť jasné, že tie orgány, ktoré schvalujú typy, by mali tiež auditovať finančné väzby. To je prvý krok správnym smerom, pretože ak chcete e, urobiť z, e, tými, z týchto e, inštitúcií clearingový, clearingovú inštitúciu, tak to nie je to, čo chceme. Chceme nad tým mať dohľad. A ak máte dve testovacie, dva testovacie orgány a jeden potúka test za 2 milióny, druhý za 4, tak je jasné, že by to tak nešlo. Takže ak dáte poslanie týmto e, inštitúciám schvalovacím aj e, za úlohu skúmať finančné väzby, tak to je krok e, k lepšej budúcnosti. Budem hovoriť po francúzsky, určite mi budete rozumieť. Takže nadviažem na to, čo povedal kolega, čo sa týka systému, tak ako existuje. Tento systém v podstate zavádza konkurenciu medzi rôznymi homologičnými úradmi, čo sa týka ich príťažlivosti pre výrobcov automobilov. Vyšetrovací výbor pri svojej poslednej návšteve v Luxembursku sa dozvedel, aj keď to pôvodne nebolo v pláne, že niektorí výrobcovia zrušili zmluvy s luxemburským holkačkým úranom a prešli do Írska. Čo o tom viete? tak to sa rozhodol jeden výrobca, pretože sa nazdával, že sa s ním lepšie zaobchádza v inej krajine. Prečo? Čo na tom je zlé? Pravidlá sú všade rovnaké a dodržiavanie predpisov musí platiť všade. Znamená to, že je tam určitá pružnosť, čo sa týka zaobchádzania e, s, s, s tými, ktorí žiadajú homologáciu, alebo sa dá, je tam nejaký manevrovateľný priestor, aby ste si mohli e, vo svojom portfóliu zákazníkov zachovať počet, ktorý je žiadúci? Nemôžem vám dať odpoveď. Ide nám o kvalitnú prácu, ktorú vykonávame. Ak majú homologačné orgány v iných krajinách iné priority, to nie je naša úloha, aby sme to nejakým spôsobom posudzovali. Luxembursko už viac ako 20 rokov usiluje o kvalitu, o e, neutralitu, čo sa týka hodnotiacich procesov a tieto, tento spôsob a prístup presadzujeme všade a odporúčame všetkým. Verím, že to tak aj je. Aj iné homologačné orgány sa riadia rámcovými požiadavkami a smernicami. Podľa mňa neexistujú presné požiadavky. Homologačný úrad je certifikačný orgán a čo sa certifikácie týka, existujú presné normy. ...1765, čo sú normy pre certifikácie a 1720, čo sú normy pre management. E, pri tom úvodnom posudzovaní, keď vlastne technický odborník sa účastní testovania. Náš homologačný systém existuje od roku 1970. Je naozaj o veľmi starý homologačný orgán. Treba zlepšovať každý systém, každú normu a nazdávam sa, že homologačný systém je naozaj trocha zastaralý a treba ho aktualizovať čo sa týka systému homologácie. Odmietli ste homologáciu veľa vozidlám, alebo jednoducho systematicky udelujete homologáciu. Môžete, prosím, uviezť z nedávnej doby nejaké príklady tých vozidiel, ktorým ste homologáciu neudelili a aký postup zvolí výrobca automobilov. Privezie vám nové vozidlo, alebo zmení homologačný úrad v prípade, že bol odmietnutý už raz. Vývoj automobilu je veľmi drahý proces. Trvá niekoľko rokov. Výrobca, ktorý by nepoznal výsledky testov skôr, ako ich absolvuje, by bol veľmi nezodpovedný. je nepredstaviteľné, aby veľký výrobca automobilov prišiel s požiadavkou na schválenie vozidla, ktoré by nesplňalo všetky požiadavky. Stretli sme sa s malými výrobcami, ktorí prišli s prototypom, ktorý sme odmietli. Máme tiež ustanovenie, že z hľadiska bezpečnosti a ochrany životného prostredia je možné odmietnúť homologizáciu napriek schválenie e, z dôvodu bezpečnosti. Čo si myslíte o tom, že by sa vytvorila Európska agentúra, ktorá by bola zastrešujúcim orgánom všetkých certifikačných orgánov a úradov a zasadila sa o to, aby sa dodržiavali normy? a nedochádzalo by ku konfliktom. Príde vám to ako dobrý nápad? Obávam sa, že priemysel by bol znevýhodnený, respektíve odvetvie by bolo znevýhodnené. Nesnáď v zmysle riešenia jednotlivých prípadov, Ak si zadefinujeme rovnaké požiadavky a rovnakú kvalitnú, rovnakú kvalitnú prácu u orgánov, ktoré schvalujú vozidla, tak môžeme dosiahnuť oveľa lepšie výsledky, než keby sme nejakým spôsobom centralizovali. Nejde o centralizáciu, len by sa regulovalo, dozoroval by sa systém a Zajistilo by sa, aby neexistovala nekalá konkurencia medzi jednotlivými e, schvalovacími orgánmi. Myslím, že konkurencia nie je správne použité, použité slovo. Pravidelne sa stretávame e, so zastupcami tu dnes prítomného KBA alebo RVE. Poznáme sa navzájom, komunikujeme spolu, e, máme jeden druhého v úcte čo zároveň znamená, že sme na rovnakej etickej úrovni. Skôr tí, čo sa teraz učia um, pracovať v odbore, by mali mať nejaké predpisy. Hovorili ste tiež o dohľadu nad trhom. Nazdávam sa, že nie je úlohou komisie, aby bola ústredným orgánom pre e, dohľad nad trhom. Mali by sme si jasne pre celú Európu definovať, aké sú podmienky dohľadu nad trhom a v akom rytme sa organizuje, ako často sa e, vykonáva dohľad nad trhom. Bez tejto diferenciácie budú pretrvávať rozdiely z východu na západ, zo severu na juh. A je naozaj na Európskej komisii, aby zohrala ústrednú úlohu. Pán Gerbran? Pán Gerbran? Nie, nič sa nede, prepačte. Pani Deli. Pán Miš, vítajne, vítam vás v našom výbore a ja budem hovoriť po francúzsky. Rada by som sa vrátila predovšetkým k auditom. prepačte, k, k firme Audi. Audi nebola nejakým spôsobom E, postihnutá. Vy z SNCH ste homologovali motor e, pod číslom 189 pre Audi A3 a pri tomto motore výrobca na svojich stránkach priznáva, že použil odpojovacie zariadenie. Vy sa staviate ako neutrálny a nezávislý orgán pretože chcem nadviazať na to, čo už povedal e, pán Karinč a čo sa týka financovania. Nuž, vy ste umožnili, aby Audi predávalo svoje vozidlá po celej Európe. Necítite sa trocha zodpovedný za to? Aj s ohľadom na toto vyšetrovanie, za to, čo sa stalo, rozmýšľali ste o tom, že by ste vlastne v prípade Audi viedli vlastné vyšetrovanie? A napokon, odpájacie zariadenia sú zakázané zákonom. Audi priznalo, že takéto zariadenia používali. Premýšľali ste o tom, že by ste prehodnotili homologa- homologovanie tohto vozidla? Ďakujem vám. Mali sme tri otázky. Je to tak? Áno. Tie skúšania homologizačne sme robili pre Audi. Ale tam nie, sa nepredpokladá kontrola softveru. Takže sme nekontrolovali software. Volkswagen pripustil, že mali takéto vypínacie zariadenie v Spojených štátoch. Audi o tom nehovorilo Albi nikdy oficiálne nepotvrdilo svoje stanovisko. Každopádne 17. septembra minulého roku sme okamžite urobili overenie a súčasná výroba, ktorá začala minulý rok, nebola nejakým spôsobom ovplyvnená týmito alebo inštaláciou takýchto zariadení. To boli kontroly v rámci výroby, ktoré sme realizovali bezprostredne. Ja som e, išiel z Luxemburska do Bruselu a okamžite som nariadil takéto kontroly, pretože ako, by, ako by sme mali potvrdenú prítomnosť takýchto odpojacích zariadení, tak by sme mali potrebu konať. Pokiaľ ide o vozidla, ktoré už sú zavedené na trhu, uvedené na trhu, a pokiaľ ide o ich homologizáciu, tak tá platí až po moment prvého umiestnenia na trh, po moment prvej registrácie. Inými slovami, je to orientačný dokument, ale je to právny dokument. ktorý je možné používať v rámci systému výroby a registrácie. Dôležité je, že súčasná výroba je v súlade a my sme to okamžite skontrolovali. Mali sme výsledky dodané veľmi rýchle takže tá výroba Audi nebola ovplyvnená 2-3 roky. Budem pokračovať e, a pozriem sa na tie vaše odpovede, ktoré sú veľmi zaujímavé. Vy ste uviedli, že článok 5a, ktorý sa vzťahuje na výrobcov, sa týka ETA. Čiže tieto typové schválené alebo certifikáty homologizačné sú e, nesprávne. Moja otázka je preto následovná jednoduchá. Výrobcovia napríklad teda dieselových automobilov, naftových, ktorí majú svoje vozidla schváľované po celej EU vďaka RDE testom. Oni sú teda vlastníkmi falšovaných alebo neplatných certifikátov pre homologizáciu. Nie je to pre vás postačujúci dôvod ako orgán na schvalovanie, ktorý, že teda máte odmietnúť takéto certifikáty, alebo teda na testy, ktoré sú nepravé, nezákonné. Čo mi k tomu dnes poviete? Osvedčenie o homologizácii alebo o typovom schválení, to je osvedčenie, kde výrobca, to troška pôjdem dopredu, E, príde k nám nejaký prototyp, nejaký model, my neosvedčujeme ten finálny produkt, to auto, ktoré vyjde z výrobnej linky, my e, osvedčujeme ten prototyp, model, potom výrobca e, postaví nejaké konkrétne vozidlo na základe toho modelu alebo prototypu, ktorý navrhol a kde je zabezpečená, aby to vozidlo splňalo požiadavky, ktoré sú uvedené v homologizácii, tak ako to požaduje legislatíva. Takže výrobca v prípade, keď vydáva COC, je to vyhlásenie o zhode, tak hovorí, že je to v súlade aj s homologizačnými požiadavkami, ako aj s inými nariadeniami a smernicami. Homologizácia nepokrýva takéto operácie zariadenia, pretože sme nerealizovali ešte testy na emisie ale je to požiadavka smerom na výrobcu. Ak ktokoľvek sa rozhodne vyrobiť auto s takýmto zariadením, tak je to potom na schvalovacom orgáne, eh, ktorý dáva takéto osvedčenie a tak to nemalo teda ani dojsť v prvom rade. Ďakujem. Dobrý deň, pán Líš. Chcela by som sa spýtať eh, ohľadom modelov E, ktoré Volkswagen kritizoval, e, nakoľko obsahujú takéto zariadenia. Koľko z nich bolo e, neschválených na základe, teda z úrovne toho orgánu, ktorý zastupujete? A koľko z nich bolo posudzovaných v zmysle článku 10.5 nariadenia 715 roku 2007? To znamená, krok, alebo teda skutočnosti, ktoré vedú k stiahnutiu e, takejto homologizácie. A koľko e, bolo v rámci tej kampane overovania overovaných, teda koľko bolo overovaných tých e, vozidiel, tak aby sa dokázalo, že boli rešpektované tie homologizačné požiadavky, ktoré sa viažú na výrobu. J'ai pas bien suivi le début de la question, mais je crois que c'était Možno mi na začiatku otázky niečo ušlo. Si sa pýtali, koľko vozidiel mali taký istý motor ako Volkswagen? A teda v prípade Audi, keď sme robili homologizáciu? Mohli by ste to zopakovať, prosím vás. Aké opatrenia boli prijaté? z úrovne vašej spoločnosti, úradu, vo vzťahu k rešpektovaniu článku 10.5 nariadenia. To znamená, aké opatrenia ste prijali vo vzťahu k skutočnosti, že homologizácie, aké už boli, teda, teda, ktoré vyústili do nezhody nesúladu, že mali by teraz stiahnuté tieto osvedčenia. A tá posledná časť otázky, opakujem, tá sa vzťahovala k skutočnosti, že či už prebehli také práve skutočné kampanie kontroly, pokiaľ ide o konformitu alebo zhodu v rámci e, servisu týchto vozidel. Áno, myslím si, že tam spočíva práve ten problém. Ak dáte nejaký nejaké vozidlo e, na to testovacie zariadenie. A ak prejdete takýmto zariadením cez ten test, tak dostávate e, čisté výsledky. Teda tie výsledky sú v poriadku, ale realita vonku na ceste je iná. Pred e, septembrom 2015 sme nerobili skúšky na prítomnosť tých odpájacích zariadení vy teda hovoríte o tom, že ste vedeli o prítomnosti týchto zariadení? Boli sme informovaní. Samozrejme, akýkoľvek vedec vám povie, že je rozdiel medzi laboratórnymi skúšaniami a skúškami a hodnotami, ktoré nameriate v, skutočnom, v skutočných podmienkach. Ten, kto to nevie, tak ten by mal dozdať svoj diplom inžiniera lebo sú usvedčenia o zhode, ktoré sú požadované. A keby to tak bolo, tak potom nariadenie, respektíve smernica by musela stanovovať požiadavky, presné požiadavky e, na zhodu. A to by nebolo, by bolo nemožné, ale ja nemôžem nejakým spôsobom sa len dohadovať o tom, ako by mala vyzerať tá legislatíva, my len aplikujeme, uplatňujeme, my nejakým spôsobom nespochybňujeme a nerozmýšľame nad alternatívami. Tá legislatíva bola rozhodnutá na úrovni niektorých orgánov. Je možné, že parlament bude chcieť prijať novú smernicu a v takom prípade by generálne riaditeľstvo pre klímu, klimatické zmeny bolo tým prvým, ktoré bolo zakomponované do návrhov, prvých návrhov a potom generálne riaditeľstvo pre rast by malo sa pozrieť na to, či tie požiadavky sú akceptovateľné vo fáze homologizácie. Ale to je každopádne test, ktorý nebol predtým eh, predpokladaný. Ešte sa chcem spýtať, eh, pokiaľ ide o 715 z roku 2007, toto nariadenie, aký je ten skutočný eh, rozsah tohto nariadenia, či podľa vášho názoru uvádzanie na trh vozidiel, ktoré rešpektujú len limity, ktoré sú uvádzané pre laboratórne výsledky skúšok, či to je nakoniec v súlade s tým zamýšľaným cieľom takéhoto nariadenia? Evidentne to tak nie je. A preto zakázanie takýchto odpájacích zariadení je tak eh, jednoznačné a jasné. Eh, mňa troška prekvapilo, zatiaľ čo som sa snažil stráviť informácie pána Líša, eh, prekvapilo niektoré veci. Ja som pomerne udivení. Vy hovoríte, že pokiaľ nie je nejaký test alebo skúška, ktorým sa určí prítomnosť odpájacích zariadení, tak je v zodpovednosti výrobcu automobilu konať v súlade zákonom a nie ste schopní odhaliť akékoľvek odpájace zariadenie, pokiaľ nie existuje nejaký štandardný test alebo štandardná skúška. To sa zdá byť ideálnym svetom pre tých, ktorí nechcú konať v súlade so zákonom. Ale potom ste sa vyjadrili, že 19. septembra 2015, po tom, čo prepukol škandál že ste okamžite skontrolovali, či tie Audi automobily, ktoré ste typovo schválili, či neboli aj oni touto vecou dotknuté. A v rámci niekoľkých, neviem koľko hodín, pomerne rýchle každopádne ste sa rozhodli, že tomu tak nebolo. Ako ste si to overili, ako ste to otestovali? Lebo predtým ste povedali, že neexistovali testy, ako to overiť. Môžete vysvetliť, ako ste dospeli k záveru, že Audi nebolo súčasťou problému? pretože ten systém bol rozdielný. Systém Audi, e, ktorý splňal požiadavky Euro 6, ten systém je odlišný e, v porovnaní s požiadavkami na normu Euro 5. Preto sme si už boli istí, že EA 181 tento problém, 189 no tento problém, že už e, nebol ovplyvnený tou výrobou skutočnou výrobou. Samozrejme, mohol to byť nejaký nový problém, e, rozdielný, ale to nie sme schopní ani v dnešnej situácii zagarantovať. Robíme testovanie emisí v skutočnej premávke, reálnej premávke a tie výsledky boli úplne uspokojivé. Takže testy emisí počas skutočnej jazdy alebo v rámci jazdy e, neviem, či to je záruka neexistencie takéhoto odpájacieho zariadenia. Každopádne je to jeden, jedna zo skúšok, ktorú máme k dispozícii dnes. Nemali sme ju pred niekoľkými rokmi, takže my sme urobili e, takéto testovanie RDE pre zistenie bezpečnosti a my sme to vyhodnotili ako akceptovateľné. Na druhej strane ale akceptovateľné, čo znamená, čo je akceptovateľné a čo nie je ťažké e, to posúdiť spolahlivo. Mali by to byť harmonizované, jasne definované. Mali by byť stanovené jasné faktory zhody, súladu. E, mali by sme byť poveda- schopní povedať, do budúcnosti chceme takéto faktory súladu. Ak robíte ale testy dnes a máte nejaké faktory súladu, zhody, nehovorím už teraz o Audi, ale ak dosiahnete ten faktor na rovni 4-5, je to akceptovateľné? To je špekulácia, ale kontrolovali ste len tie modely Audi, alebo prešli ste cez všetky modely, ktoré ste homologizovali na to, aby ste eh, identifikovali možné použitie odpájacích zariadení, lebo môže to byť aj iné, iný software, iný typ eh, zariadenia, ktoré obchádza namerané emisie ako Volkswagen. Vieme, že Fiat má takúto časovú časovú odluku, Chrysler mal niečo, robili ste to po 19. septembri, teda má tak časový skos ten Fiat. Počas Rady pre konkurencieschopnosť v oktobri bolo prijaté rozhodnutie, že zodpovednosť bude na Nemecku, e, pokiaľ ide o uskutočnenie takéhoto všeobecného vyšetrenia, vyšetrovania. Nakoľko my už nemáme viacej aktivít v tejto oblasti, tak sme tým pádom aj nerealizovali viacej, viacej skúšok. E, nakoľko francúzske odvetvie bolo predmetom dohľadu Francúzska, Nemecko dohľadalo na nemecké odvetvie. E, my z nášho pohľadu sme nemali potrebu realizovať ďalšie skúšky, ale vy z právneho hľadiska ste boli zodpovední za finálnu homologizáciu, lebo vy to robíte, to je váš podnikateľský model, nezdráhate sa tým prijať tú právnu zodpovednosť, správnu povinnosť, ktorú máte. Vy zinkasujete, vy máte ten biznis, ale hneď ako sa veci poserú, prepáčte za výraz, tak e, presuniete to bremeno na iné krajiny, aby sa tým zaoberali. Nemalo by to byť, nemalo by to byť súčasťou vašej právnej zodpovednosti? Zákonnej zodpovednosti? Ako som už povedal, to odpájacie zariadenie nebolo súčasťou homologizácie. My sme to netestovali, tým pádom sme to nepokrývali. A zvyšok, to bola všeobecná zodpovednosť pre všetkých. A to by sme mali jasne zadefinovať aj do budúcnosti. No ale takto sa točíme dokola. Každopádne sú to dôležité informácie ohľadom legislatívy o homologizácii, predpokladám. Pán Lidermajer, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za to, že ste nám pomohli zorganizovať takéto zaujímavé takúto zaujímavú návštevu počas eh, misie výboru EMIS. Eh, moja prvá otázka súvisí s tým, čo som sa už pýtal nemeckých kolegov, ktorí tu boli pred vami. Oni hovorili, že sa spoliehajú na výrobcov a na kvalitu eh, toho, toho osvedčenia o výrobe pokiaľ ide o vozidlo, ktoré vychádza z výrobnej linky a pokiaľ ide o normálne používanie, aké je, aká je vaša stratégia, budete razovať vlastné skúšky tých aut, ktoré vychádzajú z výrobnej linky alebo ktoré sú používané, respektíve budete sa do budúcnosti spoliehať na výrobcov automobilov a to, čo deklarujú. E, definícia normálneho bežného použitia. Tak ako je to stanovené v článku 5, normálne bežné použitie je to, čo by nám malo byť preukázané. My by sme mali dostať eh, prototyp, model, ktorý je autom, ktoré hodnoty boli zaznamenané v bežnej normálnej prevádzke a my nekontrolujeme, čo tá normálna prevádzka, bežná prevádzka znamená. My neoverujeme, či je to skutočne tá bežná normálna prevádzka. To je povinnosť na výrobcu. On musí eh, dať ten prototyp, eh, ktorý sa zhoduje s tým automobilom v normálnom bežnom používaní. Ale č- ja mám na mysli, čo sa deje neskôr, potom, čo je vyrobené to auto, vezmete si nejaké auto z výrobnej linky, aby ste opäť potvrdili, že tá homologizácia bola pridelená správnym spôsobom a skontrolujete si, či auto napríklad, ktoré eh, po dvoch rokoch nabehalo 60 tisíc km, či stále splňa tie kritéria, lebo aj to je súčasť tej právnej požiadavky a niekto by mal byť za to zodpovedný tak potom by niekto mal byť za to zodpovedný aj do budúcnosti. Dnes to nie je upravené, dnes to nie je zákonom stanovené, dnes ten trhový dohľad nie je zadefinovaný a nie je to oficiálne pôsobnosť alebo oficiálna práca e, nejakého homologizačného úradu realizovať aktivity dohľadu nad trhom, ale malo by to tak byť do budúcnosti. Dobre? Potom sa musím vrátiť eh, k otázke kolegu Zalde. Eh, ste povedali, že ste si pomerne istí, že nové Audi vozidla sú v poriadku, nemajú tieto zariadené obchádzanie reálnych emisí, ale pokiaľ ide o ten audit, ktorý ste robili, ktorý sa týka toho EA 189, eh, že nie ste si úplne istí, či je to tak, lebo by ste museli prijať nejaké právne kroky. Tá homologizácia, ktorá pokrýva motor EA189, ten proces homologizácie už nie je používaný vo vzťahu k Audi. My by sme teda museli prijať právne kroky, keby to ešte stále bola súčasť výroby, výrobného plánu. Dnes už tie autá sú predané. Bola tá homologizácia získaná v zákone alebo nezákonne? E, tá homologizácia bola získaná zákonným spôsobom my sme nemali e, poznatok o nejakých odpájacích zariadeniach. Sú tam aj nejaké iné požiadavky, napríklad nemôže tam byť prítomné olovo e, vozidle, ale nerobí sa nejaké, nejaká skúška v tomto kontexte. Samozrejme, tá homologizácia na celé vozidlo, tá len potvrdzuje, že tie skúšky a testy, ktoré boli realizované, tie potvrdzujú e, splnenie tých limitov stanovených Avšak takáto homologizácia nedáva záruku na celé to vozidlo, ani vo vzťahu k tým požiadavkám, ktoré neboli skúšané, neboli testované. Ďakujem veľmi pekne. Ja skutočne úplne dúfam, že aj ľudia z komisie majú nastražené uši a že počúvajú to, čo sa tu hovorí. Pani Dáli. Ďakujem. Žiaľ som tu nebola ráno, ale mám dojem, že mnohé orgány a mnohí rôzni ľudia vedeli, že e, niečo nebolo v poriadku, no nikto e, nemal záujem e, spochybniť ten stav. Z toho, čo ste podali, sa zdá, že ste sa veľa spoliehali na vieru, dôveru v tých výrobcov a vy teraz uh, cítite potrebu spochybňovať to, čo vám udávajú výrobcovia? By, um, issuing a approval each keď e, vydávame homologizáciu, e, každá správa zo skúšky sa kontroluje a keď máme otázky, pravidelne sa pýtame tieto otázky. Veľa správ zo skúšky, ktoré dostávame, posielame späť do technických služieb na ďalšie preverenie alebo ďalšie informácie. Takže my eh, neberieme testovacie správy a len tak ich eh, nepečiatkujeme. Eh, my ich testujeme v aktívnom postupe a máme tam veľa otázok. Pravidelne sa pýtame otázky a pýtame sa ďalšie informácie z ďalších skúšok a tak ďalej ale ak to spochybnete, no, mm, keď pýtate informácie, to je iné, ako keby ste spochybnili tie informácie. Keď ich spochybnite, tak eh, v akých veciach hovoríte, že to robíte pravidelne, eh, tak v akých veciach ich spochybňujete? To je rôzne. Eh, to závisí od otázok našich expertov, že ak majú ďalšie otázky, ak sú ďalšiu záruku, no toto je každodenná práca. Nemôžem vám povedať, či jednu konkrétnu otázku, ktorá sa e, by sa vždy vyskytovala. Ale my napríklad skúmame, že ak e, e, máme auto, čo by malo byť auto pre normálne použitie a vidíme, že to nie je normálne použitie, tak potom žiadame, že aby nám dali vysvetlenie, lebo to by nemalo byť prototyp na normálne použitie. No a toto sú otázky, ktoré zvyčajne nie sú pre veľkých výrobcov, pretože oni tak dobre poznajú tie postupy, že majú dobre pripravený postup na svojej strane, ale u malých e, výrobcov je to časté. No vy automaticky veríte, že každý vie isté veci, napríklad v otázka 6 eh, hovoríte, že každý vie, že hm, tie podnoská sú zainštalované, ale potom eh, tiež eh, dodávate, že žiadne formálne požiadavky nie sú kladené na tieto otázky. Ak otázka, či ste mali potrebu toto oznámiť vyšším orgánom. My sme o tom nevedeli. Quoting you, nie, ale ja vám citujem a hovoríte, že každý o tom e, vedel a píšete, že samozrejme každý vie, že tepelné okna sú nainštalované. Yes. I think uh, temperature windows uh... Áno, myslím, že teplné sklá sú v tom a dokonca sú vyslovne zadefinované smernici či v nariadení, takže samozrejme každý vedel o nich, ale nikdy sme ich eh, neanalizovali, nikdy ste neoznámili túto vec. A viete, že Medzinárodná rada o eh, čistej doprave napríklad hovorí, že eh, výhovorky alebo odvodnenia výrobcov k tejto veci sú zavazajúce? I can't, give you a... Neviem vám povedať, e, k tomu dať odpoveď. No, neviete mi dať odpoveď, alebo neviete. Nemôžete mi dať odpoveď, alebo neviete. No, my nevieme, pretože pre nás to mm, bolo rozhodnutie ochrany e, robiť teplné skla a mm, nepočítalo sa s tým, že by e, sa to vyhýbalo predpisom a požiadavkám. Pán Šulc. Ja tu uh, sedím a uh, som zarazený. Mal som iné otázky, no uh, musím ešte uh, k tomuto sa vyjadriť. Preste povedali, že uh, každý vedel, že sú uh, teplotné uh, okna, teda e, vypínacie zariadenia. Kolega z Nemecka povedal pred e, dvoma e, hodinami, že on to vedel až od septembra 2015, takže teraz nerozumiem svetu. No, prepočte. Je to zapísané v naredení, že vypínacie zariadenia nie sú povolené pokiaľ neslúžia e, bezpečnosti alebo e, teplotnej ochrane, tak e, potom neviem, prečo ste zarazení. No, napriek tomu myslím, že ste to správne pochopili a to vás môže zaraziť, že tieto otvory sa môžu použiť, aby sa vyhli legálnym požiadavkám. To ma aj mňa zarazilo, ale že mm, to existuje v negatívnom zmysle, tak ako ste to v septembri alebo neskôr um, vyjadrili, tak e, to ma e, tiež prekvapilo. E, podľa mňa je správne, že existujú a z hľadiska technického a inžinierského je to správne. No mám inú otázku, mám tu problém s pochopením. Včera sme si vypočuli talianských kolegov, ktorí povedali, áno, my testujeme hlavne Fiat, lebo ho máme po ruke, taliansko Fiat. A Nemci veľmi testujú ten nemecký automobilový priemysel, nielen Volkswagen, ale aj BMW a Mercedes určite. A v každom štáte, kde je e, veľký výrobca automobilov, má ten výrobok, tak stále tam e, spojenie, že tam sa to testuje. A ako je potom možné, že Luxembursko, aj keď v európskom zákonárstve sa predpokladá, že každý štát e, môže otvoriť takéto zariadenie, takú ustanovizoň a e, tam testovať e, tieto e, auta a ich povľovať. Takže ako je možno, že Luxembursko napadlo, že um, aj my to budeme robiť, prosím vás, neodvodňujte to tým ocelárským priemyslom, ale Áno, tá požiadavka prišla od Goodyearu, tá prvá požiadavka, potom sme mali um, dobré spojenie s TIF uh, Porine a um, to prostredníctvom hoteliarského priemyslu a potom sme začali s nimi ako technickou službou spolupracovať a TIF Rhineland uh, bol uh, objednávateľ v Luxembursku pretože sme už tam mali um, spolu priemyselnú aktivitu, pretože ako e, prvý zákazník alebo e, výrobca bol obsluhovaný v Španielsku a to nebol európsky výrobca a takto to historicky vzniklo. Tak ja hneď si vyčerpám môj e, druhý rečnický interval. Vy ste predtým povedali vo vašej prezentácii, že teraz máte skúsenosti s e, trom rôznymi e, orgánmi Truth Ryland aj s ostatnými. Bolo to že tri, alebo boli ich predtým viac? Že to boli tri. Ako si teraz vyberáte, že uh, u koho si to objednáte, tie skúšky uh, súvisí to s tým, že kto je technicky najlepšie vybavený, aby um, e, prebroval uh, konkrétne súčiastky, alebo či to závisí od e, dohody, od dohovoru s OEM, podľa toho, že čo tam práve testujete. Ako rozhodnete, že ktorý z tých troch si vyberiete? Keď e, e, my si to rozhodujeme, tak si preverieme, kto na to najlepšie sa hodí. Sú to tri rôzne, úplne iné technické služby. E, tu Freinland má e, najlepšiu sieť, e, keď chce niekto predávať komponenty z celého sveta, napríklad batériu z Číny a podvozok z Ameriky, tak potom taký svetový koncern ako TIF je na to vhodný, ale keď chcete mať špecifický orgán, ktorý má technických a prúzných ľudí v jednej oblasti a je špecializovaný na konkrétnu technickú službu, tak potom tento odporúčame na všeobecne to tak, že výrobca už e, vie, že ktorá by mohla byť technická služba, ktorá by mu najlepšie pasovala. E, sú zoznamy týchto e, technických služieb na internete a teda už máme pres no predstavu, čo eh, hodne uspokojí potreby. Sú medzi tými technickými službami aj eh, konkurencia, čo sa týka nákladov, teda eh, výrobcovia, ktorí ich objednávajú. Súvisí to s technikou, alebo súvisí to aj s nákladmi, ktoré tam vznikajú pre ľudí, ktorí ich objednávajú. Medzi našimi trema technickými službami nejde o finančnú konkurenciu, ale o pridanú hodnotu, ktorú dávajú do tých skúšok. Teraz pani Kadenbach. Ja, herzlichen Dank. Srdečná vďaka, pán Liš, za vaše doterajšie vyjadrenia a aj za odpovede na písomné otázky. A tu chcem e, hneď sa vyjadriť k otázke 1, e, keď ste e, e, písali, že technical e, services, kde technické služby si e, nemôžu vymeniť informácie e, bez povolenia výrobcov, takže ja myslím, že to je špekulatívny výber homologizačných orgánov v Európe. A chcem sa spýtať, že ako často, alebo či už nastala situácia, že výrobca prerušil vás homologizačný proces, keď mal dojem, že neskončí pozitívne. A druhá otázka je, že ako uh, môžeme um, tento proces uh, autorizácie pre výmenu informácií uh, si vysvetliť a či ste už uh, taký proces začali a keď áno, tak v akej súvislosti? Das sind drei To sú Shopping. tri rôzne otázky. Es gibt Hersteller, die das probieren. Das ist aber ein Spiel. Sú výrobcovia, ktorí to skúšajú ale my e, na túto hru nikdy nepristúpime. E, to môžem e, povedať v našom mene. A v našom mene my nepripúšťame špekulatívny výber homologizačného orgánu a my máme pomerne vysoké požiadavky a na nich trváme. Samozrejme, že odkedy sme mali zisťovanie, keď e, príde firma a vstúpi do diskusie s nami a potom e, sa e, poučí o procedúrach a potom má konkrétny typ pre homologizácia, keď sa im nepáči niečo v rozhovore s nami, tak je to ich vec, že odídu. Ale keď ten test prerušia a potom iný orgán riskuje presne to isté, že by niečo také podsúvali, bez toho, aby e, vyjadrili, e, že e, to malo viesť k negatívnemu výsledku. Preto máme stretnutia medzi homologizačnými orgánmi, kde sa o tieto informácie delíme, pretože nikto nechce mať vo svojom týme vydané rozhodnutie, ktoré by bolo eh, neoprávnene vydané a preto, ak niečo také nastane, tak eh, si to preveríme, že či e, eh, tam výrobca e, nám niečo zamlčiaval a potom stiahneme tú homologizáciu a už e, nastala taká situácia, Eh, kedy sme eh, vydali homologizáciu a chýbala nám nejaká informácia, ktorá nám iný homologizačný orgán podal a my sme ju potom stiahli, tú homologizáciu. To je to vnútorná výmena informácií, alebo je to výmena, ktorá je, ktorá prebieha na základe procesu? To je pravidelná výmena a Všimneme si, keď e, máme auto v procese homologizácie a potom e, je tam e, databáze pre všetky homologizácie vozidiel a keď si všimneme, že zrazu sa tam objaví toto auto, tak potom nastane formálne konanie, kde zistíme, že oni si zvolili inú cestu a potom kontrolujeme, že možno, že aj robili nejaké úpravy a že už nejde o rovnaký typ vozidla a mm, môže byť taká situácia, že niekto e, dal prototyp na homologizáciu, ktorý neuspel a potom e, oslovil iný homologizačný orgán, ale tam e, predložil iný zlepšený projekt a to je povolené. Pán Karens. Thank you very much. It's past 12 o'clock. Ďakujem už je po 12. Tak navrhujem, aby sme sa zamerali na budúcnosť. Myslím, že už sme sa zhodli na tom, že jasne sú to vysoké rizika pre konflikt záujmov, ale keďže vy ste do toho eh, hlboko zapojení, tak by ste vedeli navrhnúť, ako ten systém možno zlepšiť. To znamená, že čo možno urobiť v Európe, aby sme eh, tu eh, eliminovali ten potenciál e, konfliktu zaujímavé to, ako peniaze e, e, od výrobcov, ktorými platia homologizáciu, dávajú zlý signál verejnosti. Takže aký je ďalší spôsob, ako túto situáciu napraviť? Uh, Myslím si, že nemožno zmeniť svet jedným krokom. Treba urobiť viac krokov na zlepšenie uh, svetova. E, jeden uh, z krokov je určiť požiadavky uh, eh, na homologizačné orgány. Tieto požiadavky sú upravené v normách ISO. Takže prvý krok uh, znamená, že príliš veľa, aby sa akreditoval každý orgán a uh, najprv neformulujeme požiadavky, aby boli v súlade, aj keď 5-6 rokov môžu schváliť e, e, tú homologizáciu, ale potom e, môžeme začať s formuláciou požiadaviek. To by bol prvý krok schválenie homologizačných orgánov. Druhý krok je, že doteraz máme jasný nedostatok dohľadu na trhu, pretože absolútne neexistuje, pretože nie sú tu žiadne jasné požiadavky, takže činnosť e, dozoru nad trhom by mala byť veľmi rýchlo naformulovaná, zadefinovaná a malo by byť tiež zadefinované, aké sú pravidlá dozoru nad trhom. E, je to každých 5000 registrovaných aut alebo každé 100 homologizované auto. Neviem, ale uh, mal by byť jasné pravidlá, aby v každom štáte sa to robilo presne rovnako. Ak dáte členským štátom e, slobodu e, vykladať to, tak potom bude, opäť bude mať problémy s výkladom budúcnosti a to nebude viesť k e, lepšej situácii. A tretia vec je, že homologizačné orgány by mali uh, mali robiť dohľad, e, pretože homologizácia stojí len 300 e, eur alebo niekoľko, ale hlavné finančné aspekty sú na úrovni technických služieb. Ak e, robíte skúšky, tak to môže stať milióny eur a je tu potenciálny rozdiel medzi tým, ako to skúšate, koľko skúšok robíte, alebo či robíte všetky skúšky, ktoré sú potrebné, alebo či to formulujete na veľké rodiny, takže toto sú veci, ktoré by dohľad mal e, podrobnejšie e, skúmať v budúcnosti. To sú tri e, osy, ktoré odporúčame. Um, Ak môžem ešte jednu otázku. Myslíte si, že je tu nejaká potreba alebo priestor na to, aby sme zavedli nejakým spôsobom celoeurópsky systém? ktorý e, by e, ne, bol založený v členských štátoch, ale bol by nadnárodný? Alebo myslíte si, že je e, dobre, tak jak je to rozdelené, rozrobené do členských štátov, že to je prakticky zvládnutelné? Ja by som vychádzal s našim existujúcim systémom a dal mu šancu, pretože roky existoval dobre. Samozrejme, žiadne osvedčovanie nepomôže nezákonným činnostiam. E, žiadna certifikácia e, nechráni pred e, nezákonnými situáciami. Táto situácia bola nezákonná a mali by sme zlepšiť ten systém. No myslím, že by tu mala nastať celková kompetencia na úrovni skúšok v prevádzke, tak ako bude sa tie skúšky v prevádzke nevedú k rozhodnutiu, ale vedú k eh, lepšej organizácii dohľadu na trhu. Takže keď používate eh, skúšky eh, zhody v prevádzke, tak môžete lepšie zadefinovať politiku dohľadu na trhu v Európe a toto nám chýba. Proky ste hovorili, že ten systém dobre funguje, no mnohí z nás by sme povedali, že uh, roky uh, sme si nevedomovali, že ten uh, systém mal nedostatky, čo sa týka zabezpečenia kvality uh, ovzdušia a toho, čo dýchame. Teraz pani Koriňa. Muito obrigado pela sua disponibilidade para nos esclarecer. Eh, já em 2016, os serviços do Parlamento produziram um estudo sobre esta questão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 dôvody. Viem, že ste spomenuli niektoré ráno, napríklad rýchlejšia reakcia. A tiež je e, nižšia cena. A teda opakujem, že tie dve stredné, menej náročné audity a slabšie výsledky. Neznamená to, že spoločnosť bola nejako spolu zodpovedná, alebo aspoň sa podelala na problémy, ktoré nastali v, v automobilovom sektore v EU. Je crois que si vous avez suivi, euh, mes... Nazdávam sa, že ak ste počúvali moje predchádzajúce vysvetlenia, tak som, po, tak som povedal presný opak. Čo sa týka všetky tie informácie, čo vám môžem povedať ako človek, ktorý sa podielal na návrhu tej správy, tak sme dospeli k záveru, že v zásade sme boli ohovorení bez toho, aby mali nejaký dôvod. Môžeme dokázať, že čo sa týka finančného hľadiska, sme už dávno nie lacní. Práve naopak. Práve vďaka kvalite nášho akreditačného systému, ktorý existuje už 20 rokov, sme v podstate jediný jediné, jediná testovacia ustanovizenie, ktorý, ktorá má túto akreditáciu, tak sme sa v podstate stali terčom nepodložených populisticky motivovaných ohováračiek. Skúmali sme tieto, e, takto boli z e, našou vládou preskúmané tieto obvinenia a naopak dopadli sme dobre. Podrobne sme sa, dobrovoľne sme sa podrobili rôznym e, overovaniam a skúškam a tie potvrdili, že sme nevinní. A každý, kto pozná systém by dospel k záveru, že bez pripomienok by zvyšok správy nedával žiadny zmysel. Ale v tej správe bola, bol celý rad dôležitých vecí a je škoda, že sa týmto spôsobom e, stala nekvalitnou. Nazdávam sa, že správu by bolo treba riešiť aj tu v našom výbore, to, čo pravíte, je veľmi závažné. A čo sa týka ceny, myslím, že tam sa muselo niečo nepodariť. Tá cena je pre mňa otázna. Luxembursko nie je lacná krajina. Ako je možné, že ceny sú nižšie? Akú cenu spotrebitelia platia za balíček, ktorý je konkurencieschopný alebo je konkurenčne ocenený. Nie sme e, najlasnejší, zďaleka nie. A našim jediným cieľom je to, aby sme pokryli svoje náklady z toho, čo účtujeme. A u nás sú veľmi vysoké náklady. Sme malá krajina. Je veľmi nákladné žiť v Luxembursku a preto sú e, vlastne naše e, poplatky jedny z najvyšších v Európe. Takže tá veta jednoducho nie je pravdivá. Pani Kalembach, prosím, omeste sa na 3 minúty. Pán, vychádzam z toho, že sa pohybujete v prostredí jasne definovanom zákonmi, ale zistili sme, že ste preverovali určitý katalóg a ten, kto ten katalóg dáva nejakým spôsobom e, dokopy, tak vie, kde došlo k nejakým odchylkám, prípade výnimkám. Keď v podstate ide o zníženie emisí, aby sa zvyšilo zdravie e, Európy, aby sa pokračilo v ochrane zdravia v Európe, tak e, na základe toho, čo sme už e, počuli, vedú nás k záveru, že to, čo ste zákonom chceli dosiahnuť, to znamená znížiť emisie, emisie e, sa nedosiahlo. Naopak, zdá sa, že tie zdravotné alebo zdravotnícke e, dôsledky E, vlastne e, neboli dosiahnuté. Ciele, ktoré mali viesť k ochrane zdravia, sa nepodarilo týmto zákonom dosiahnuť. Od septembra e, Laneška je nám toto známe a my sme úplne jasne vynaložili všetko úsilie, aby sme podporili to, čo stanovuje táto smernica. Ale to je, nie je naša úloha. Zákony sa musia zlepšiť. Pravidlá, smernice, nariadenia sa musia zlepšiť. Ale čo k tomu ešte chcem povedať? Nech ich zlepšíme akokoľvým spôsobom a musíme ich oveľa zlepšiť, nezávisle na tom, ako sa rozhodneme, tak v podstate e, iniciatíve trestného charakteru e, s tými je treba sa popasovať ináč. Pretože ak o niečo takéto ide, tak zákony tomu nezabránia, nezabránia nečestným ľuďom v tom, aby e, sledovali svoje ciele. Pán Líš, veľmi ma prekvapila vaša otázka, no, respektive vaša odpoveď na otázku kolegyne Karimi Deli. Pamätám sa, a teraz citujem, správa zákazníkov od Audi, niektoré automobily boli e, vy, vybavené zariadením, ktoré e, obmedzuje e, e, produkciu dusikatých plynov a budeme o tom ešte našich zákazník informovať po náprave. V podstate podľa toho vyhlásenia nie je známe, že by šlo o bezpečnosť alebo ochranu zdravia. Znamená to, že ak software nemal žiadny vplyv na prevádzku vozidla, tak je to vlastne priznanie sa k tomu, že dochádza k niečomu nezákonnému. Vaša práca v podstate je riadi sa NEDC a nemôžete robiť žiadne iné testy nad z tohto predpisu. Čo sa týka legislatívy Euro 5, členské štáty majú záväzok, aby, zau, aby sa postarali o to, aby bolo presadzované právo a aby bolo dodržiavané. A to aj v, v zvyčajnej, v zvyčajnej prevádzke. Ak vy nie ste ten orgán, ktorý za to zodpovedný je, tak kto má túto právomoc? Komu ju pridelila luxemburská vláda? Nechápem vašu otázku, ktorá sa týka nariadenia. Odkiaľ beriete tento záväzok? Kde je ten záväzok e, eh, m, mm, zakotvený? Už v Euro 5 je eh, napísané, že členské štáty musia zabezpečiť realizáciu presadenie tejto, eh, tohto nariadenia my môžeme testovať a ako to máme testovať, to je definované v nariadení. Všetky ostatné požiadavky, e, k tomu sa vám nemôžem vyjadriť. Neviem, kto by za to mal byť zodpovedný. To nie je moja oblasť zodpovednosti. My vlastne overujeme, či sa splnili podmienky homologizácie a tiež potom zistujeme, či vozidlo, ktoré testujeme, splňa tieto požiadavky. Všetky tieto testy nevedú k záveru, že by bolo v aute inštalované odpájacie zariadenie. Znamená to, že to nariadenie nie je dokonalé a preto si myslím, že by sa mal zaviesť dohľad nad trhom. A sú to, že požia, sú to požiadavky, ktoré sa týkajú homologizácie a týkajú sa dozorom alebo dohľadom nad trhu to v minulosti neexistovalo a nie je mi známe, že by existovala nejaká krajina, ktorá by sa na toto predtým zameriavala. Je mi to ľúto. Každý je až po bitke generálom. Naše verejné počutie sa chýli ku koncu a evidentne máme veľký problém, práve preto dochádza k tomuto skúmaniu. Ide nielen o toto zasadnutie. Možno následujú ľudia aj po internete. Máme hlad, takže nech sa páči, vráťme sa o tretej hodine. Ďakujem za všetky odpovede a tiež ďakujem za